Dobré ráno prajem všetkým. Welcome at our committee session. Vítam vás na zasadnutí dnešného výboru. Myslím, že môžeme teraz teda začať. Najprv, ak teda nie sú žiadne pripomienky, pokiaľ ide o program, tak si myslím, že môžeme program v tejto podobe prijať. Máme dobrú správu pretože všetkých 20 jazykov lingvistického profilu výboru sú disponibilné. A druhý bod, e, to sú informácie z trialogu 883, ale pani Bišov tu nie je, príde teda až o 10. Takže to odročíme trochu. Schválenie zápisnice zo zásadnutia ktoré bolo predtým. Ak teda nie sú nejaké pripomienky alebo výhrady, myslím, že to môžeme teda prijať. A týmto sa dostávame k mobilite práce a uznania regulovaných profesí. Je to štúdia, ktorá tu bude odprezentovaná. E, odprezentuje pani Elena fries ktorá je výskumníčkou, ako aj pani Katalin Adamis Časár, ktorá je projektová šéfka na túto tému. Takže ak teda máme pripravené naše hostky, privítala by som ich. Vítajte. Takže nech sa páči, máte slovo. Um, good morning, my name is... E- Dobré ráno, ja sa volám Elena Fristeš, som z organizácie Milieu, som tu aj s, s kolegom Lorancom Adriansensom a budeme prezentovať štúdiu, ktorú sme pre, pripravili k tejto téme. Takže e, pár informácií do kontextu. Ako viete, táto mobilita vychádza z voľného pohybu služieb a práce. Je to ukotvené v zmluvách a je to takisto nástroj v rámci stratégie 2020 na to, aby sa zvýšila participácia na trhu práce a lepšie pokryla, eh, pokryl dopyt. Máme zhruba 9,5 aktívnych 9,5 e, ľudí, zamestnancov, ktorí sa vlastne pohybujú za prácu v rámci Európskej únie. Pohyby takýchto ľudí sa zdvojnásobili za posledné roky a teraz je to na úrovni 1,1 milión v roku 2017. Hlavné krajiny pôvodu za ostatných 10 rokov teda boli Rumunsko a Polsko potom Taliansko, Portugalsko a Bulharsko. Dostanem sa teda k tým hlavným stimulom, prečo tu máme mobilitu vôbec, ale to neskôr. Nezamestnanosť nie je tým hlavným stimulom tejto mobility, pohybu a preto je veľmi dôležité, aby ľudia, európsky občania, mohli vykonávať svoju profesiu, keď idú do iného členského štátu a aby mali aj uznanú kvalifikáciu, diplomy. Teraz sa pozrieme na iný pohľad tejto téme. Miera regulácie profesí alebo typy profesí, ktoré sú regulované, alebo prísnosť, prísny, prístup k týmto témam sa líši medzi jednotlivými krajinami. V januári zhruba 20 pracovnej síly v Európskej únie vykonávala profesie, ktoré sú predmetom postihnuté touto reguláciou, to znamená, potrebná je tu autorizácia, schválenie predtým, než sa táto profesia môže vykonávať. Aké je za tým rácio? Ide tu o ochranu spotrebiteľov alebo občanov, práve pokiaľ ide o týchto bezpečnosť. Celkový počet regulovaných profesí v Európskej únii v súčasnosti prevyšuje 5700 a najviac regulované sektory sú zdravotné a sociálne sektory, ako aj transport, doprava a vzdelávanie a iné. To znamená, regulované profesie spadajú do kompetencií členských štátov, ale Európska únia vyvinula veľké úsilie od roku, alebo vyvinula a ďalej sa snaží v tejto oblasti zabezpečiť kvalifikácie a ich uznanie v jednotlivých krajinách. Predtým, než uznanie bolo regulované v rámci sektorálnych smerníc, od roku 2005 Máme teda smernicu, ktorá bola prijatá, táto harmonizuje a zjednodušuje preuznávacie postupy. V roku 2011 tu bolo hodnotenie tejto smernice, ktorá vyjavila, ktoré vyjavilo to, že ešte sú tu určité početné prekážky, ktoré teda súvisia hlavne s nedostatočným prístupom k informáciám a ďalej aj s komplexnosťou postupov. A preto smernica bola revidovaná a pozmenená a revidovaná smernica bola prijatá v roku 2013. Členské štáty majú záväzok implementovať ju do januára roku 2016. Naša štúdia sa sústredila na tie pozmeňujúce návrhy a ustanovenia v tejto revidovanej smernici to bolo to gro a sústredili sme sa teda na jednej strane na nedostatky a faktory úspechu revízií a na druhej strane sme sa snažili zohľadniť aj všeobecnú perspektívu toho, ako preuznávanie alebo neuznávanie e, diplomov, vzdelania e, je porovnateľné s inými stimulmi, ktoré sú za mobilitou zamestnancov. A keď porovnávame tieto aspekty, tak takto získame lepší náhľad na to, aký dopad to má práve na PQD a na celkovú mobilitu. Sústredia sa teda, štúdia sa sústredila na ľudí z oblasti medicíny, zdravotníctva. Je to najviac regulovaný sektor a je dôležitý, pokiaľ ide o tých pracovníkov, ktorí využívajú mobilitu. Analyzovali sme údaje, ktoré máme k dispozícii. Mali sme tu rozhovory, interviua, mali sme prípadové štúdie, ktoré teda pokryli celú paletu krajín na to, aby sa pokryli tie hlavné destinácie a krajiny pôvodu, aby sa pokryli aj jednotlivé regulačné systémy, ktoré sú navzájom odlišné. Týmto sa teraz dostávam k pozmeňujúcim návrhom. Kľúčové v roku 2013 v rámci PQD, jeden z nich sa nazýval vzájomný postup hodnotenia, kde členské štáty mali hodnotiť bariéry, pokiaľ ide o jednotlivé profesie a pokiaľ ide o úpravy, ale treba povedať, že tá miera ešte stále zodpovedala potrebám boli tu určité bariéry, pokiaľ ide o vykonávanie týchto profesí, ale niektoré by mali byť odstránené. Zistilo sa, že kvalita informácie a dopad týchto e, regulačných postupov sa líšil medzi jednotlivými členskými krajinami a nezaznamenali sa nejaké veľké zmeny ako výsledok tohto postupu. To znamená, nenastali tu nejaké veľké zmeny ohľadne toho, ako členské štáty pristupovali k týmto zmenám. V roku 2018 bola prijatá smernica, ktorá teraz očakáva členských štátov, aby uplatnili test proporcionality, pokiaľ ide o ďalšie úpravy na to, aby sa situácia zlepšila. A ďalšie pozmenujúce návrhy v rámci PQD 2013 Tie sa týkali hlavne ustanovení dočasných, pokiaľ ide o služby. Niektoré požiadavky sa teda zmenili, alebo boli, e, sa zľahčili, zjednodušili. Takisto pokiaľ ide o prístup, v tom zmysle, aby osoby mali uznané niektoré časti aktivít v rámci vykonávania profesie, ale nie teda všetky. To sa týkalo predovšetkým učiteľov na stredných školách ale implementácia týchto ustanovení bola veľmi nízka. Ďalej rámce spoločného školenia. Členské štáty mohli dobrovoľným spôsobom odsúhlasiť spoločný rámec pre vzdelávanie niektorých profesí a potom tieto kvalifikácie by vlastne boli automaticky preuznávané, ale aj tu bol iba jeden taký rámec, ktorý sa vytvoril, pokiaľ ide o učiteľov lyžovania, a teraz je to možné takto vzájomne vzdelávať v 11 krajinách. Kľúčové pozmeňujúce návrhy roku 2013 to je Európska profesná karta, ktorá sa môže momentálne využívať v šiestich profesiách. A máme tam napríklad sestričky, aj horských sprievodcov a toto takisto sa využíva veľmi málo. Pokiaľ ide o sestričky, tak tam iba 1% žiadosti išlo do EPC. A na druhej strane zase to bolo veľmi úspešný, veľký úspech, pokiaľ ide o horských sprievodcov. To znamená, sú tu rozdiely medzi profesiami, ale predsa len je tu obmedzená miera využívania takéhoto spôsobu uznávania, preuznávania, vzdelania. Ďalej jednotlivé e, centra kontaktu. E, tu boli ustanovené centra, kde zamestnanci s mobilitou mohli získať všetky informácie ohľadne postupov a malo by to mať umožniť, malo by to mať mož, možnosť umožniť občanom, aby za, získali aj uznanie vzdelania online spôsobom. Členské štáty 4 urobili takú hĺbkovú štúdiu v týchto prípadoch, 3 štáty zistili, že takéto online uznanie nemôžu akceptovať a v tej jednej krajine to bolo akceptovateľné iba v niektorých profesiách. Niektoré členské štáty dospeli k záveru, že tu nie sú informácie ohľadne postupov, ktoré sú potrebné, takisto sú tu aj jazykové bariéry, to znamená, informácie boli poskytované v jednotlivých krajinách iba v jazyku danej krajiny, ale nebolo to preložené do iných jazykov. A Ďalej sú tu ešte ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré teraz nebudem spomínať z časových dôvodov. Takže vo všeobecnosti tieto ustanovenia a tieto nové formy, tak ako to je stanovené v rámci PQD, vo všeobecnosti neboli využívané v takej očakávanej miere, ako sa predpokladalo. Teraz by som sa, sústredila na jednotlivé dielčie aspekty, budem hovoriť o tých stimuloch pre mobilitu a ako uznávanie alebo neuznávanie kvalifikácií, akú mieru to zohráva v kontexte zjednodušovania alebo vytvárania prekážok, pokiaľ ide o mobilitu. Ako som povedala predtým, zamestnanosť alebo nezamestnanosť je vlastne jedným z takýchto dôvodov, ale nie ten hlavný, pokiaľ ide o snahu ísť do iných krajín. 50% tých, ktorých sa presťahovali, jednoducho idú za prácou, ktorú už našli, alebo chcú hľadať prácu v inej krajine. Ďalších 40% sa stiahuje z rodinných dôvodov. A toto sa týka napríklad aj doprovodu rodinných príslušníkov, to znamená tí, ktorí sa stiahujú s rodinným príslušníkom, tak v podstate to je nepriamo za prácou alebo vlastne sprostredkovanie. Pokiaľ ide o mobilitu so zamestnaním, tá je zapričnená hlavne z hospodárskych dôvodov, predovšetkým pokiaľ ide o rozdiely v platoch, pracovné podmienky, takisto úroveň životná. Vidíme, že nielen pokiaľ ide o mobilitu vo východných krajinách, ale vidíme, že v rokoch 2011 a 2014, kedy, začal, kedy sa ukončili prechodné opatrenia, tak zaznamenali sme nárast v mobilite práve pokiaľ ide o profesie ako sestričky alebo zdravotníkov. A ďalší dôležitý stimul alebo príčina pre mobilitu je, sú jazykové príbuznosti alebo blízkosť danej krajiny. A takisto sa to teda týka aj cezhraničnej formy mobility a niekedy vlastne si uvedomujeme, že ten jazykový faktor prevyšuje tie rozdiely, pokiaľ ide o plat. Takže pokiaľ ide uznanie alebo neuznanie vzdelania, do akej miery to je príčina mobility, Samozrejme, nie je tu nejaká jasná odpoveď, takisto nemáme dostatočné údaje alebo údaje, ktoré by boli dostatočnej kvality na to, aby sme ukázali, akú váhu toto uznávanie zohráva v celkovom kontexte porovnaní s ostatnými stimulmi alebo bariérami. Avšak keď sa pozrieme na tie rozhodnutia v oblasti preuznania, to sú tie zelené paličky, ktoré vidíte na priesvítke, tak bolo tu navýšenie za ostatných 5 rokov, práve pokiaľ ide o to obdobie 5-7 rokov do minulosti. Vidíme, že v januári ten trend v podstate e, kopíruje ten všeobecný trend, ale vidíme, že ten podiel pozitívnych rozhodnutí bol na úrovni 80% alebo viac v rámci toho obdobia. To znamená, dalo by sa očakávať, že prípady neuznania vzdelania nie sú tým hlavným typom prekážok pre tých, ktorí by sa chceli vysťahovať do inej krajiny za prácou. Avšak pokiaľ ide o údaje, ktoré sme preskúmali, vidíme, že sú tu rozdiely medzi jednotlivými profesiami, pokiaľ ide o krajiny pôvodu. A pokiaľ ide o krajiny pôvodu napríklad, môžeme povedať, že sestričky, zdravotné sestričky z východoeurópskych krajín a z Chorvátska mali vyšší podiel pozitívnych rozhodnutí v oblasti pre uznania, vrátanie podmienok, tzv. kompenzačných opatrení, to znamená adaptačné obdobie, kde museli absolvovať ešte dodatočné vzdelávanie alebo test vhodnosti, to znamená ten podiel takýchto pozitívnych rozhodnutí bolo na úrovni 30%, ale pokiaľ ide o sestričky zvyšných 15%, Taliansko, Nemecko, tak tam ten podiel bol na úrovni 0. A pokiaľ ide o vzdelanie alebo profesie, mohli by sme povedať, že práve pokiaľ ide o tie typy profesí, ktoré spadajú pod tzv. systém automatického preuznávania, kde to školenie bolo harmonizované naprieč Európskou úniou, napríklad pokiaľ ide o lekárov alebo sestričky, tak tam ten podiel pozitívnych rozhodnutí bol veľmi vysoký, až na úrovni 90 až 100 ale na druhej strane pokiaľ ide o profesie, kde tomu tak nebolo, ten podiel pozitívnych rozhodnutí bol oveľa nižší, napríklad pokiaľ ide o fyzioterapeutov alebo učiteľov stredných škôl, tam to bolo iba na úrovni 60 až 80 Takisto je dôležité povedať, že tieto trendy sú ovplyvnené práve tou skupinou zdravotných sestričiek. To je veľmi dôležitá skupina, v rámci ktorej uznávanie vzdelania je dôležité, ako aj očakávané. To znamená, zhruba štvrtina tohto trendu sa týka práve zdravotných sestier, ktoré idú za prácu do iných členských štátov. A práve pokiaľ ide túto profesiu, tak zúčastnené strany povedali, že to PQD veľmi pomohlo a zjednodušilo pre uznávanie vzdelávania v iných členských štátoch, práve pokiaľ ide o uznávanie kvalifikácií zo strany adeptov z východných, východoeurópskych krajín a pokiaľ ide o harmonizáciu školenia a kvalifikácií, ako aj pokiaľ ide o prílohu 5, kde sa hovorí o automatickom uznávaní istých typov vzdelania. Takže toto všetko sa týka teda tých, ktorí požiadali o uznanie vzdelania v iných krajinách, ale ak to porovnáme, tieto čísla teda s údajmi, s celkovým tokom aktívnych eh, hľadačov práce v iných krajinách v roku 2016, tak môžeme povedať, že je to iba na úrovni 10 To znamená, iba 10 je tu takých, ktorí v podstate žiadali uznanie kvalifikácia. Keď to porovnáme s tým, čo som povedala teda predtým, tak 20 európskej pracovnej sily, ktorá pracuje v takýchto regulovaných profesiách. Mohli by sme sa spýtať otázku, ide tu o otázku osvety alebo o informácie, pokiaľ ide o systém preuznávania, alebo je tu nejaký dopyt vôbec v tejto oblasti. Takže keď sa pýtam európskych občanov, tak vidíme, že nedostatok informácií, pokiaľ ide o uznávanie, neuznávanie vzdelania, aj určitou bariérou. Prekážkou podľa Eurobarometra z roku 2014 4 európskych občanov sa neúspešne snažilo študovať alebo pracovať v inej členskej krajine Európskej únie. Možno, že to sa zdá byť malým počtom, percentuálneho vyjadrenia, ale keď vieme, že podiel tých, ktorí sa stiahujú za prácou v Európskej únie je takisto na úrovni 4%, tak títo ľudia, ktorí vlastne sa im podarilo ísť za prácou do inej krajiny, vidíme, že sa to podarilo rovnakému počtu ako tým, ktorým sa to nepodarilo. Takže to číslo v podstate nie je až také malé. A tieto 4% z tých 4% zhruba 12% spomenulo, že prístup k informáciám alebo to, že či ich vzdelanie bolo uznané v inej krajine, mali problém s tým, mali, vnímali to ako prekážku, pokiaľ ide o ich nevycestovanie za prácou. A ďalších 15% z tohto počtu uviedlo, že neuznávanie zo strany budúceho zamestnávateľa bolo tým kameňom úrazu. Takže neuznanie môže byť problémom, nielen pokiaľ ide o mobilitu ako takú, ale takisto to môže byť určitou bariérou v kontexte toho, že, získať, že chcete získať e, prácu v kontexte svojho vlastného vzdelania. Ako vieme, nadmerné vzdelanie je problémom medzi tými, ktorí sa stiahujú za prácou, v porovnaní s tými, ktorí sa nestiahujú. Zhruba tretina má pocit, že je nadmerne kvalifikovaná, predovšetkým pokiaľ ide o zdravotníkov, to je 40 My vieme, že petina e, takýchto zdravotníkov v podstate majú univerzitné vzdelanie. To znamená, nie len, že sú subjektívne nadmerne kvalifikované, aj z objektívneho hľadiska to tak, a keď sa spýtame na dôvody tejto nadmernej kvalifikácie, tak sú to predovšetkým jazykové nedostatky a v niektorých krajinách vlastne uznanie týchto kvalifikácií sú uznané ako kľúčové prekážky. Takže aby som to uzatvorila, čo možno urobiť, čo možno zlepšiť. Predovšetkým by bolo potrebné zlepšiť prístup k informáciám, druhým informáciám, ktoré sa týkajú zákonných požiadaviek na postupy v rámci databázy regulovaných profesí v Európskej únii. Musíme prekontrolovať, aké presné tieto informácie, aké relevantné sú na domácej stránke, potom v rôznych jazykových eh, verziách, tiež potom spudzovanie povedomia o nových nástrojoch, napríklad prostredníctvom smernice, no a potom tiež e, pravidelná pravidelná aktualizácia prílohy 5. No a tiež je tu potreba ďalšieho výskumu. Predovšetkým je potrebné pokračovať v tom, čo sa urobilo v rámci vzájomných hodnotení, tak aby členské štáty lepšie chápali dôvody pre tieto regulované profesie a potom potrebujeme podrobnejšie preskúmať prekážky tých nových pozmenených spôsobov v smernici, pretože to bolo veľmi ťažké dopracovať sa k údajom, informáciám, štúdiám, e, prečo sa to tak málo využíva a Niekedy zainteresované strany na to ani nereagovali, takže toto všetko by bolo naozaj veľmi užitočné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za túto naozaj e, obsiahlu prezentáciu a za veľmi zaujímavé údaje, ktoré sa týkajú mobility. Teraz si urobíme prvé kolo otázok. Koordinátori, nech sa páči, majú slovo. E, máte k tomu nejaké otázky, nejaké pripomienky k tejto prezentácii, k Pán Pislaro. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Myslím si, že závery štúdií sú sú v podstate zlou správou pre nás. Na základe toho, čo ste odprezentovali a to, čo tu je napísané, eh, jedným z najdôležitejších opatrením na zvýšenie mobility je, že EPC sa temer nevyužíva. E, vy ste povedali, že to malo dopad na horských sprievodcov, no ale pff, aké máme čísla? Nuž, ja to vnímam tak, že je to menej ako 1%, ktorí využívajú tých, tento nástroj, ktorý bol vytvorený na to, aby sme zvýšili mobilitu. A práve cez toto EPC to bolo prepojené na digitalizáciu systému, teda tam je hneď notifikácia, digitalizácia v členskom štáte. Nuž ja ako poslanec som znepokojení e, z perspektívy občana, pokiaľ ide o implementáciu. Je tu naozaj nedostatok e, rezolútnej politickej vôly v členských štátov a v štátoch, ale aj systém samotný obsahuje v sebe bariéry. Preto by som sa vás chcel opýtať. Také praktické odporúčania keby ste sa trošku zamysleli nad tým, čo by mohli urobiť ako ďalší krok inštitúcií ako parlament, komisia pri implementácii. Takže také 2-3 kroky by sme mali mať, ktoré by sme prakticky vedeli uplatňovať. Áno, dobre, ďakujem veľmi pekne. Najprv si pozbierame tieto otázky, potom bude kolo odpovedí. Nech sa páči teraz pani Jankarius. Um, áno, ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Myslím si, že bola veľmi užitočná. A pre mňa keď sa pohybujem v mojom vlastnom členskom štáte, ten problém, že niekto nemôže sa presťahovať z Limburgu do Nemecka a ako pracovná sila alebo eh, do flámskeho Belgicka. To je záležitosť, na ktorú sa ma ľudia pýtajú a pýtajú sa ma, prečo nevyriešite tento problém. Tieto problémy, to, čo my nazývame eh, teda regulované profesie, tie problémy, ktoré sú s tým spojené, napríklad e, opatrovateľské služby, učitelia, opatrovateľská starostlivosť o e, starších občanov. A moja otázka je v súlade s tým, čo sa pýtal aj kolega Pislaro. Čo si myslíte, čo by sme mali urobiť ako ďalšie? Čo by malo byť našim ďalším krokom? Žiadate revíziu tejto smernice? alebo toto nie je tá hlavná prekážka, je to otázka vzdelávania, povedzme sociálnych partnerov v týchto rôznych regulovaných profesiách, aby sme ich požiadali, či všetky tieto požadované zručnosti sú naozaj potrebné, pretože niekedy je tam otázka, prečo nemôžete ísť e, pracovať z Holandska do Nemecka e, v rámci starostlivosti o deti, pretože tam máte inú prax, oni majú 26 týždňov, my máme 24 týždňov praxe. Čiže čo by bolo ďalším krokom na európskej úrovni? alebo na úrovni členských štátov, alebo či by to mali prevziať sociálni partnery, aby sme to naozaj prediskutovali, či revízia eh, je potrebná alebo nie. Eh, Pani Pithansen, áno, ďakujem e, veľmi pekne za slovo. E, moja otázka tiež počiarkuje to, čo povedali kolegovia. Keby ste mali nejaké osvedčené postupy e, z jednotlivých členských štátov, mohli by sme ich využiť ako dobrý príklad a ako využiť tieto digitálne systémy budúcnosti. Pani Rafalská. Moja otázka sa týka štúdií rozsah týchto štúdií, bude sa v tom pokračovať. A pretože tieto štúdie sa obmedzili len na niekoľko málo štátov, tu išlo o, predovšetkým o zdravotné profesie a nemali by sme sa pozrieť aj na také oblasti, kde tá mobilita je vysoká, napríklad v oblasti dopravy alebo v stavebníctve. No a tiež si myslíme, že len na základe reglementácie môžeme mobilitu zvýšiť, ale možno zabúdame niekedy na to, že sú to individuálne rozhodnutia jednotlivcov, ktorí majú rôzne pohnútky, napríklad mzdová situácia, rodinná situácia, áno, bolo to tu načrtnuté eh, v tejto prezentácii geografická blízkosť, kultúra, kultúrna blízkosť, ale musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako ľuďom umožniť prístup k informáciám. Dobre, takže teraz prejdeme plynule na druhé kolo otázok. Poslanci pán Furlás. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dnes máme Európsky deň rovnoprávneho odmeňovania a môžeme byť mm, hrdí na to, e, že tu dosahujeme dobrých výsledkov, ale predsa len je tu 16-percentná priepas medzi ženami a mužmi. E, teda túto pri, musíme zlepšiť prístup k informáciám, k webovským stránkám. Pán Botengra. Ďakujem pekne. Tú štúdiu som si s veľkým záujem preštudoval. E, zdôrazniť pozitívny dopad hlavne na mzdy, na vzdelávanie pracovníkov, kompetencie a kvalifikácie zamestnancov. E, naopak, e, dereglementácia neprispieva v týchto oblastiach. To je záver pomerne dôležitý moja otázka z toho vyplýva. V tomto mechanizme, v tomto vývoji tohto mechanizmu uznávania, automatického uznávania, či by nebolo, e, nedávalo zmysel zobrať e, alebo teda vziať do e, jednoducho pozrieť sa aj na negatívne dopady na podmienky v práci, napríklad v krajinách, kde budú pracovať e, títo pracovníci. E, e, napríklad môže byť až taký extrémny prípad, že je tu vlastne odrádzanie do určitej miery pri ich vzdelávaní. Ne? Pani Brune. Ďakujem za túto štúdiu. Kladiem si otázku, či existuje prepojenie medzi tým, čo sme práve videli a programom, nejakým špecifickým programom Erasmu, kde ide o takéto reglementované profesie, napríklad pokiaľ ide o vzdelávanie, to by mohlo byť zaujímavé, aby sme rozvíjali mobilitu v tejto profesii. A Madame Rondivelli? Pani Rondivelli. Grazie Presidente. E volevo fare una... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som mala otázku, ktorá sa týka povolaní, ktoré boli preskúmané v tejto štúdii. Z tejto štúdii vyplýva, že postup automatického uznávania sú stanovené minimálne požiadavky pri vzdelávaní a toto prebieha potom na európskej úrovni. Teda tieto minimálne požiadavky pri vzdelávaní, to funguje dobre, ale k tej štúdii mám otázke. K tým povolaniam, ktoré boli preskúmané, tam bola spomenutá aj geografická mobilita a sú tam aj iné mobility. A podľa vás, aký by mal byť ďalší krok po tomto uznávaní minimálneho vzdelávania? Myslíte si, že na európskej úrovni by sme mohli mať legislatívny nástroj na Mm, uznávanie vzdelávania alebo aj kompetencií, ktoré sú všade uznávané. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky, za vašu aktivitu a teraz by som sa obrátila späť na našich hostí, aby zodpovedali tieto otázky. Um, thank you for the questions. Um, for the first question, Uh, on the obstacles on the EPC. Takže ja by som teraz najprv odpovedal na tú otázku, ktorá sa týkala EPC. Uh, Áno, v tej štúdii sme prišli na to, že niekedy to môže byť na prekážku, toto uplatňovanie PC. Praktický aspekt je povedomie. Momentálne PC si uvedomuje, je vo verejnosti veľmi dobre, nie je tak veľmi dobre známe, preto sa to tak nevyužíva. E, ďalšie problémy sú spojené s využívaním. Niektorí z našich zainteresovaných strán povedali, že využívanie EPC to je program, to je komplikované. A No a potom sú tu rozdiely medzi členskými štátmi. Niektoré členské štáty používajú EPC, kde tá mm, znalosť je veľká, ale v niektorých nie. A to je tiež na prekážku. Napríklad príslušné orgány e, za to vyberajú poplatky a ale, a to tiež je prekážkou, no ale európske inštitúcie by mohli robiť osvetu, pokiaľ ide o tieto EPC. Druhá otázka, či je tu potreba revízie smernice, alebo či je to záležitosť skôr zlepšeného prístupu, alebo e, či je potrebné robiť väčšiu osvetu medzi sociálnymi aktérmi. To je skôr úloha členských štátov, nie parlamentu a komisie, pretože ten problém tej regulácie v jednotlivých členských štátov, ako iste viete, medzi nemeckými sestričkami a holandskými sestričkami, kde nemecké sestričky majú mať dlhšie, dlhšie vzdelávanie ako holandské. No už momentálne je to skôr otázka členského štátu alebo politickej vôle členského štátu znížiť alebo zmeniť alebo harmonizovať požiadavky na vzdelávanie v určitých povolaniach. Sú tu potom aj požiadavky na vzdelávanie v týchto povolaniach, ktoré potom spadajú pod automatické uznávanie, ako napríklad lekári, architekti a určité druhy v rámci vzdelávania sestier. Takže to je taká drobná otázočka legislatívy. Musíme si uvedomovať, že regulácia povolaní spadá do kompetencie členských štátov a ehm, Európska únia ich legislatívu nemôže až tak veľmi ovplyvňovať. Čo by však bolo dôležité na miesto revízie smernice by bolo potrebné zabezpečiť správnu transpozíciu. V roku 2016 sa robili kontroly konformity, pokiaľ ide o transpozíciu a Temer proti všetkým členským štátom sa viedol postup za nedodržiavanie, za porušenie tejto implementácii. Čiže my musíme zabezpečiť, aby sa to správne transponovalo a potom implementovalo. Pokiaľ ide o vzdelávanie, no už to by mohlo byť užitočné naďalej investovať do zlepšovania digitálnej gramotnosti občanov Európskej únie, pretože mnohí z nich majú nedostatočné digitálne zručnosti. Keď my chceme systém digitalizovať a ľudia potom nevedia, nemajú k nemu prístup, tak nám to tiež nepomôže. Ako som už povedala, ďalej by sme mali podporovať výskum a tiež by som zareagovala na tú otázku, či sa v tomto výskume bude pokračovať. Dúfam, e, vždy to závisí od toho, kto o výskum požiada a kto ho financuje ale e, DG Employment v komisii e, môže robiť veľmi veľa takýchto výskumov, pokiaľ ide o zručnosti a zamestnanosť a to určite bude pokračovať. Ďalšia otázka, ktorá sa týkala osvedčených postupov v členských štátoch. Napríklad v Nemecku máme ústredný orgán pre uznávanie ekvivalentnosti v zdravotníckých povolaniach a tieto postupy uznávania potom prebiehajú oveľa rýchlejšie toto uznávanie môže prebiehať na úrovni rôznych orgánov, profesných zväzov, niekedy je to na regionálnej úrovni a niekde regióny majú právomoci a niekedy je tento postup oveľa komplikovanejší pre jednotlivca a potom to trvá aj dlhšie, aby sme toto centralizovali. toto to uznávanie, e, proces uznávania urýchli, keď to budeme centralizovať. Ďalším príkladom je Nemecko a Polsko, ktoré vstúpili do dialógu a vytvorili vzdelávanie, spoločné vzdelávanie zdravotných sestier s cieľom umožniť pracovnú mobilitu medzi týmito dvoma krajinami. Takže čo by mohla robiť Európska únia, aby tieto krajiny vstúpili do dialógu, aby lepšie pochopili obsah vzdelávania, kurikula vzdelávania v iných členských štátoch. Mnoho sa už urobilo v rámci systému IMI, ale to by sme mali zdôrazniť. Potom tu bola otázka, či či automatické uznávanie alebo harmonizácia nemôže mať negatívny vplyv na pracovné podmienky. No už predovšetkým si nemyslím, že samotné uznávanie alebo samotná harmonizácia by viedla k deregulácii keď tu budú minimálne požiadavky a tiež v prípade zdravotných sestier si myslím, že to zvýši úroveň požadovaných zručností. Za poslednú dekádu sme videli, že vzdelávanie sestier sa zmenilo z praktického vzdelávania až na akademického vzdelávania. Je to ten bolonský systém. Takže si myslím, že harmonizácia ako taká aby neviedla k deregulácii. A tiež musíme mať na pamäti, že napríklad keď Smernica požaduje o členských štátov, aby robili hodnotenie e, tejto smernice. Oni by naozaj mali zhodnotiť, e, zhodnotiť dopad tohto nariadenia Tiež by sa mali zamerať na rizika zdravotné a bezpečnostné, aby sme spoločne mali eh, na to eh, lepší náhľad. My sme mali k tomu aj literatúru k dopadu na e, určité povolania, ale je to príliš e, špecifické. Závisí to od samotného povolania, od členského štátu a preto je to potrebné urobiť na úrovni členského štátu a potom bude potrebné vymeniť si informácie o týchto dopadoch. Hmm. <clears throat> Um, uh, Pokiaľ ide o otázku, či existuje program Erasmus pre, pre profesionálne vzdelávanie, už tak toto priamo nesúvisí so smernicou. Tu ide len o profesionálne kvalifikácie po školeniach. Je tu však teraz Erasmus+, kde je odborné vzdelávanie Takisto v rámci normálneho Erasmu môžete mať praktickejšie stáže, tre, e, školenia, ale v princípe toto je niečo, čo nepokrýva smernica. A ďalšia otázka sa potom týkala toho, či mobilita nie je skôr otázkou e, osobnou spúšťanou osobnými rozhodnutiami alebo podmienkami pracovného trhu. A tu som sa ja snažila vyzdvihnúť to. Uznávanie alebo neuznávanie nie je považované za hnaciu silu. Účastníci napríklad z Rumunska tvrdili, že ľudia neemigrujú, pretože e, niekde uznávajú ich kvalifikácie. Samozrejme, že to uľahčuje túto vec, ale to nie je hlavným spúšťačom. Hlavnými spúšťačmi, ako som povedala, sú rozdiely v mzdách. Vieme, že e, u niektorých základných e, typov zamestnania v Spojenom kráľovstve a v Nemecku sú to tie, kde potrebujete e, nižšie sekundárne vzdelávanie. Takže mzdy na to v Spojenom kráľovstve a v Nemecku sú vyššie než veľmi vysoko e, kvalifikovaných robotníkov alebo pracovníkov v Rumunsku. Toto je spúšťač alebo hnacia sila pre mobilitu. Pracovný trh ako, tedy, ako taký úsporné opatrenia napríklad, ktoré niektoré členské krajiny na začiatku ekonomickej krízy e, zaviedli a škrtanie e, viedli k emigrácii zaškolených pracovníkov zo Španielska, a Talianska. Pri vypuknutí ekonomickej krízy a Itali- Taliansko stále ešte sa nespamätalo z toho, alebo tie toky jednoducho sa ne, e, vrátili do pôvodného stavu, takže je tu stále vysoký e, odtok pracovníkov z Talianska. Všeobecné podmienky pracovných trhov samozrejme sú veľmi dôležité a je veľmi málo pravdepodobné, že ľudia sa budú riadiť, e, alebo to prestanú, prestanú presúvať bez ohľadu na to, či sa ich uzná, uznávajú ich kvalifikácie alebo nie. E, e, hlavne treba zohľadňovať to, či sú tie rozdiely príliš veľké, alebo či je počet zaškolených pracovníkov, ak, ak, ak je rozdiely v mzdách nie sú také veľké, nebudú sa presúvať. OK. I think that was it. Thank you. Všetko z mojej strany. Ďakujeme vám veľmi pekne za všetky informácie, za všetky e, údaje. E, za, všet, za tú diskusiu opierajúca sa údaje, údaje, kde náš výbor by mal nachádzať dobré riešenia, aby sme vedeli sa postaviť všetkým e, výzvam na pracovnom trhu a tiež pokiaľ ide o otázku mobility pracovníkov. Ďakujem vám za vašu účasť a za odpovede a prezentácie. Teraz prejdeme k, veľkému, k veľmi krátkému hlasovaniu. Ešte nie je presne 10 hodín, takže buď počkáme, alebo e, môžeme už začať podľa toho, čo vám najlepšie vyhovuje. Počkáme o 94 minútky. A potom hlasujeme a potom dostaneme informácie eh, z trialógu. It's 10 o'clock, my dear colleagues. Už je 10 hodín. Začneme hlasovať. Len veľmi krátke hlasovanie nás čaká. We have to adopt a... Musíme eh, prijať návrh stanoviska, pokiaľ ide o mobilizáciu globalizačného fondu. Najprv budeme hlasovať o všetkých eh, odsekoch, okrem úvodného odseku eh, ustanovenia D. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Úvodné ustanovenie D je návrh GUE. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Odsek 3. Zase návrh skupiny GUE. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz e, menovité hlasovanie. Využite teda, prosím, vaše kartičky. pripravení? Hlasujme, prosím. Hlasovali, prosím, všetci. Zdá sa, že nie. Pani Jongerius ešte nie. Končím hlasovanie. Príjima sa. Thank you very much. Ďakujeme. So now, uh, we get... Teraz se, sme pri bode 1, to je informácia o trialogu 883. Prišla pani Bishop a to na čas, takže pani Bishop ako spravodajkyňa poprosíme vás o informácie. Dobré ráno všetkým. Mám správy dobré. Drahí kolegovia, toto je veľmi dôležitá informácia. Viem, že vy všetci ste na ňu čakali, takže mali by sme dať možnosť pani Bišov. Každý je asi, asi rozrušený z toho, ako dobre nám šlo hlasovanie. Tento trialóg k 883 je veľmi dôležitý. Bude tu vysoká miera záujmu v členských krajinách. Pokiaľ ide o riešenie k veľmi zložitému e, problému, bol tu výsledok na trialógu, ale e, v rade si nezískal väčšinu. Mali sme už prvé stretnutie v trialógu, kde obe strany vyjadrili ochotu E, nájsť konsenzus a dovršiť to je tieto rokovania. A taktiež, ako iste viete, že koordinátori sa dohodli na mandáte a konferencia predsedov podporila to, že sa zameriame len na body, ktoré boli kontroverzné, tam, kde sa nezískala v rade väčšina a že sa nebude e, otvárať celé to rokovanie, pretože to by znamenalo, že nebudeme e, môcť ho dokončiť. E, urobilo sa veľa úspešnej práce, podarilo sa nám zabezpečiť všetky tie body, viac než 80 problematiky, na ktorej sme sa dohodli. A v 883 viete, že ak každý je tak trochu nešťastný, tak výsledok je to dobrý. Zamerali sme sa na body, kde je veľká miera nespokojnosti. Chcem vás informovať e, e, e, z oboch strán, na čom sme sa dohodli. Takže budeme diskutovať o, o e, dávky pre e, pracovníkov o, e, v pohraničnej oblasti vek 65 až 70 rokov. Je, sú tu veľmi rozličné názory v rade a my čakáme na radu, aby doplnila e, konkrétne body, ktoré chce riešiť. Tieňoví spravodajcovia to určite dobre pripravia. Počkáme teraz na to, čo prinesie rada tiež na našu stratégiu. Parlament e, viete, že e, urobil mnoho kompromisov. My chceme zachovať to, čo sme dosiahli a snažiť sa nájsť dobrý konsenzus a druhá veľká problematika je e, legislatíva, rozpráva okolo legislatívy. A tu by som vás veľmi rada informovala, kde sa rokuje. 48, 71, 78, 85 a 86 to sú body, kde sa rokuje. Tu, kde treba zabezpečiť to, čo sa dosiahlo v minulých rokovaniach, snahe dosiahnuť dohodu s radou v budúcich mesiacoch. Takže máme, ako som už bola povedala, prvé stretnutie trialógu v Štrasburgu sme teda mali. Atmosféra podľa mňa bola otvorená a dohodli sme sa na rozsahu a teraz pôjdeme smerom k ďalšej fáze, skutočným rokovaniam som však stále optimistická, že je to možné. Som optimistická preto, pretože som realistkou a viem, že e, nikto nie je spokojný s terajšou situáciou, preto si myslím, že je tu ochota na oboch stranách e, dosiahnuť dobrý výsledok. Ďakujeme vám. Chcem vám len pripomenúť, že pred budúcim trialogom budeme mať dve stretnutia tieňových, najprv 7. novembra a potom 11. novembra a potom 11. novembra budeme mať budúci trialog. Pán Willemsen. Ďakujem pekne. E, e, to, čo sa deje, je veľmi dobrou správou. Chcem sa spýtať spravodajky, či by dokázala potvrdiť to, že otázka získavania kreditov, pokiaľ ide o príjemcov e, e, platie v nezamestnanosti, príspevkov v nezamestnanosti, nie je súčasťou e, rokovania. Madam Bishop, uh, you can answer the question or... Pani Bishop môžete odpovedať tú otázku? Nemusíte. Možno nemáte teraz ešte odpoveď. Možno táto diskusia by sa mohla ponechať na stretnutie teňových akokoľvek to považujete za vhodné. Možno by som počkala na ďalšie otázky, ak nie. Tento bod nebol mienený na diskusiu, skôr išlo o informáciu o trialogu. Nuž, e, ako som povedal, čakáme na radu a v tomto veľmi obmedzenom rozsahu bude to, čo sa rozhodli e, koordinátori e, konferencia predsedov. Obe strany sa dohodli, nebudeme nič nové otvárať. Ďakujem za informácie pani Bišov, pán Radke. I vy chcete čo si dodať? Otázka? Ďakujem. Budem hovoriť nemecky. Rád by som vedel v tejto chvíli, pretože som počul od veľvyslancov, že je tu veľká nespokojnosť, pokiaľ ide o rozsah e, pôsobnosti, či môžeme vychádzať z toho, že táto téma sa uzavrela a môžeme sa konečne venovať vecným otázkam, alebo môžeme rátať ešte stále s tým, že v rámci e, rokovaní sa stále bude otvárať táto otázka aby získali negociátori e, k iným bodom vlastne niečo na výmenu, aby mali e, určitú e, silu. Na rozsahu sa už rada dohodla, bola to do, rozpráva komplikovaná, ale pri 883 ľahké nie je nič, ale dohodli sme sa na oboch stranách, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti. Predsedníctvo sa bude snažiť, aby sa neotvárali tieto veci, Všetci vieme, a to je e, veľmi dôležité, e, ako nás sa vyberieme týmto smerom, tak všetko je stratené. Musíme zabezpečiť to, aby sme našli dobrú dohodu. Máme milióny pracovníkov v Európe, ktorí čakajú na to, že prinesieme dobrý výsledok. Naďalej dostávame rôzne informácie z rady, Uvidíme, ako to naozaj pokračuje e, pri budúcom trialógu, ktorý začne 11. a môžeme potom teda o tom diskutovať viac na stretnutí tieňových spravodajcov. Toto nie je e, tá platforma. Všetci máme prístup k určitým informáciám. Uvidíme, ako to bude postupovať. Pani Bischoff pre mňa je tu kľúčová transparentnosť v tohto rokovania, že držíme ako parlament pohromade. Preto sme sa dohodli, že už po prvom stretnutí budem vás informovať, budem tak naďalej činiť. Ak máte nejaké poznámky, budeme skúmať naše stratégie s tieňovými. Budeme sa snažiť o to, aby ste boli neustále dobre informovaní. Ďakujem. Ďakujeme teda a toto nás privádza k prezentáciám, na ktoré som sa veľmi tešila. Ide najmä o, o situáciu v oblasti zamestnávania ľudí s autistickým spektrom v Európe, rôzne postupy. Veľmi som vďačná za túto prezentáciu a keďže všetci vieme, že autizmus je e, epidémiou 21. storočia a pokiaľ ja e, viem, išlo o jedno dieťa z 10 tisíc v minulosti, dnes je to jedno dieťa autistické z 59 narodených detí. Čísla naozaj e, exponenciálne narastajú. V minulých desaťročiach počet ľudí diag- s diagnózou e, tohto typu eh, naozaj bolo obrovská štúdie a to by mal byť vlastne náš záujem medzi rokmi 7, asi 76 až 90 ľudí s autizmom v dospelom veku sú nezamestnaní kvôli napriek eh, rôznym bariéram majú mnohé silné stránky, kde by mohli eh, byť vynikajúcimi zamestnancami, ale na to všetko potrebujeme politiku založenú na údajoch, aby sme dokázali prijímať princípy najlepších skúseností a podporiť výmenu medzi členskými krajinami, taktiež podporovať e, e, zaškolovanie profesionálov vo všetkých sektoroch. Ak chceme lepšie chápať autizmus, najdôležitejším predpokladom je kvalita e, výskumu a preto sme dnes tu. A prečo si vypočujeme pani a Aureliu Baranže. Vy nám určite poviete správnu výslovnosť vašeho mena, riaditeľku e, organizácie Autism Europe. Odprezentuje nám e, výskum za posledné roky v tejto oblasti, hlavne situáciu zamestnávania ľudí s autizmom. Nech sa páči. Chair. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Teším sa, že som medzi vami. Chcem sa poďakovať výboru za túto možnosť, že môžem odprezentovať tú situáciu, pokiaľ ide o nezamestnanosť ľudí s autizmom v Európe. Ako ste právom na to poukázali, je to signifikantná časť spoločnosti, ktorá spada do toho spektra autizmu. Stále viac ľudí je takto diagnostikovaní a aj veľa ľudí, ktorí ešte neboli diagnostikovaní. A dnes sa teda budem venovať viacerým témam. V prvom rade by som chcela povedať niečo o situácii autizm, s autizmom vo všeobecnosti, aké sú tu bariéry, pokiaľ ide o snahu nájsť si prácu, takisto aké sú úspe- faktory úspechu, pokiaľ ide o podporu myšlienky inklúzie týchto, začlenia týchto ľudí na pracovisku. Takisto spomeniem niektoré iniciatívy, predovšetkým pokiaľ ide o nové technológie. A urobím aj pár odporúčení pre politikov, tak na národnej, ako aj na európskej úrovni. Takže v prvom rade pár slov ohľadne Autism Europe, to je európska organizácia, ktorá reprezentuje zhruba 38 pardon, 90 asociácií z 38 krajín a našim hlavným cieľom je, aby sme obhajovali práva ľudí s autizmom v Európe a podporovali informácie vychádzajúce z faktov. Podporujeme teda výskum, snažíme sa spolupracovať s politikmi, teda s tými orgánmi, ktoré príjmajú rozhodnutia. Treba povedať, že Európsky parlament vždy bol veľmi nápomocný a je veľkou radosťou, že môžem byť s vami Robíme takisto osvetové iniciatívy a aj členovia Európskeho parlamentu nás v minulosti podporili a dúfame, že nás podporia aj tento rok, pretože budeme tu mať aj kampaň, pokiaľ ide o nezamestnanosť ľudí s autizmom. Pokiaľ ide o kľúčové témy, pár slov, pokiaľ ide o autizmus. Autizmus je niečo, čo súvisí aj s určitými ťažkosťami v oblasti sociálnej komunikácie, sociálnej interakcie. To sú kritéria diagnostiky. Títo ľudia v podstate majú určité repetitívne vzory chovania, takisto aj špecifické druhy záujmov a môžu byť teda extrémne citliví na svetlo alebo na zvuky a to je ťažké v spoločnosti, keď žijú v nejakom rušnom prostredí, na pracovisku, kde napríklad je nedostatočné svetlo a pokiaľ ide o mieru zamestnanosti týchto ľudí a predovšetkým pokiaľ ide o všeobecnú mieru zamestnanosti, my vieme, že 74% zhruba európskej populácie je momentálne zamestnaná a keď hovoríme o ľudí s nevyhodnením, s nevyhodnením zdravotným, tak to klesá na 48%, ale keď hovoríme o ľudí, o ľuďoch s autizmom, tak to ide ešte nižšie. Nemáme nejaké úradné informácie, pokiaľ ide o európske krajiny, ale ako ste jasne na to poukázali, je to veľmi nízke. Napríklad pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, tam bola urobená štúdia a tam sa preukázalo, že 16 autistických ľudí je zamestnaných na plný úvezok a 16 na čiastočný úvezok. A nezmenilo sa to od roku 2007, ale zaznamenali sme určité zlepšenie, pokiaľ ide o jednotlivé kategórie populácie v Európe. Takisto, ako ste povedali, máme menej ako 10 populácie, ktorá je momentálne nezamestnaná a sú to ľudia, ktorí teda pracujú v určitých pracovných dielniach, tzv. workshopoch, alebo majú nízkopríjmové druhy zamestnania. A v, tejto, v tomto ohľade sa ešte musí toho veľa zlepšiť. Väčšina autistických ľudí má určité špecifické potreby, to nie je ešte podchytené v štatistikách, žijú teda v rodinách a to si vyžaduje skutočne podporu pokiaľ ide o každodenný život. A e, výskumy týkajúce sa rodín poukázali na to, že aj ľudia, ktorí majú autizmus, aj tých ľudí, ktorí majú teda určitú vzdelanie, tak väčšinou pracujú v zamestnaniach, kde sú nadmerne vzdelaní, to znamená vzhľadom na to ich znevýhodnenie nedostanú adekvátnu prácu. Pokiaľ ide o tie bariéry, máme tu bariéry, ktoré sa týkajú autizmu samotného. Je ťažké nájsť si prácu, ak sú tu ťažkosti v oblasti komunikácie. Uvidíme video, kde sa vysvetľujú napríklad ťažkosti, keď napríklad idete na pracovný pohovor, problémy nájsť prácu nie sú jedinou formou diskriminácie pre ľudí s autizmom. Sú v podstate z časti diskriminovaní, pokiaľ ide o prístup k vzdelaniu. Je tu aj veľká miera predčasného ukončenia štúdia, pretože sú, ťažkosti, sú tu ťažkosti napríklad vyhovieť týmto ľuďom, pokiaľ ide o špecifické potreby, nedostatok možností, pokiaľ ide o odborné vzdelávanie. Bariérou sú však aj predsudky. Sú tu predsudky ohľadne autizmu. Prevláda strach zo strany zamestnávateľov, strach, že to na pracovisku môže priniesť problémy. Zamestnávateľia nedôverujú zručnostiam ľudí s autizmom. Ako som povedal, sú tu problémy aj pokiaľ ide o samotný nábor. Teraz uvidíme krátke video ktoré pripravili členovia z našej asociácie z Veľkej Británie a tu budete vidieť tie problémy týkajúce sa každodenných ťažkostí. Please, follow me. Congrats on all the awards. So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 malá ústretovosť pri tých rozhovoroch pracovných, malá otvorenosť voči konkrétnym problémom, malý dôraz na konkrétne zručnosti, ktoré sú potrebné v práci samotnej. Pokiaľ teda ide o bariéry, máme takisto nedostatočnú podporu. Tie štúdie z Veľkej Británie hovoria, že 42 ľudí dospelých s autizmom si vyžadujú podporu v oblasti zamestnanosti zamestnania, alebo 12% ju dostane. 37% hovorí, uvádza, že by im to pomohlo, ak by mali podporu, aj pokiaľ ide o snahu nájsť prácu. A 4% hovoria, že iba 4% uvádzajú, že tu bolo porozumenie zo strany zamestnávateľa. Hovorili sme teda o ťažkostiach, o bariérach pre ľudí, ktorí majú autizmus, ale treba zdôrazniť aj určité silné stránky a za ostatné roky sme si uvedomili, že je tu skutočne nevyužívaný potenciál a ten súvisí teda s tým, že autizmus má určité nevýhody, ale je tu aj tá druhá strana mince. Sú tu takzvané silné stránky. Napríklad výskum dokázal, že ľudia v spektre autizmu sú dobrí, pokiaľ ide o otázku systematizácie, že sa dokážu veľmi sústrediť, sú vizuálne rozmýšľajúci, že môžu doká- do- rozvinúť svoje zručnosti skutočne do expertízy, pretože ich zaujímajú konkrétne témy, že pristupujú k práci metodicky, že dokážu napríklad písaný text absorbovať zmyšľajú iným spôsobom, e, dokážu rozmýšľať inak ako väčšina ľudí a bolo preukázané, že ľudia s autizmom boli skutočne veľkým prínosom, napríklad pokiaľ ide o vedu. Takisto sú veľmi úprimní, dá sa im dôverovať na pracovisku. Každá osoba s autizmom má rôz, rôzniace sa špecifika, to znamená, treba zohľadniť každého jednotlivca. Treba zobrať teda do úvahy aj mieru toho autizmu jednotlivca. Treba predovšetkým rozvíjať zručnosti v jednotlivých programoch u týchto ľudí. Spomeniem niektoré princípy, ktoré výskumníci zdôraznili. Na to, aby sa robili úspešné progr- programy, treba sa sústrediť predovšetkým na tie pozitívne stránky ľudí s autizmom. Treba ísť cestou individuálneho prístupu. Každá osoba je iná, treba identifikovať záujmy a potreby týchto ľudí, treba výjsť v ústretí predovšetkým na pracovisku. Napríklad takýto zamestnanec si bude vyžadovať tichú, tiché pracovisko s menej svetlom a ľudia, aby vôbec mali možnosť nájsť si prácu. Je tu potreba u týchto ľudí skutočne e, pristupovať individuálne k týmto ľuďom a zabezpečiť im ďalšie doškolenie, vzdelávanie. Ľudia s autizmom musia mať zabezpečený prístup k zdrojom, Zamestnávateľia majú určitú zodpovednosť, pokiaľ ide o šírenie porozumenia alebo chopenia, e, o čom vlastne ten autizmus je. Je veľmi dôležité začať teda v tom tínedžerskom veku, pretože ako vieme, bariéry sa iba násobia a je veľmi dôležité venovať sa vzdelávaniu. Takže Máme viaceré typy zamestnaní pre ľudí s autizmom. Napríklad v kompetitívnom zamestnaní môžu byť zamestnaní, ak je tam zabezpečená ústretovosť. Sú tu aj programy podporné, to môžem zdokumentovať ešte príkladmi v oblasti nových technológií. Môžu byť aj tzv. uspôsobených formách zamestnania, to znamená, to zamestnanie sa môže prispôsobiť ich zručnostiam. Takisto veľa ľudí s autizmom sa rozhodne byť SZČO, pretože na jednej strane sú tu nedostatočné možnosti na trhu s prácou a preto veľa ľudí napríklad v oblasti sociálneho hospodárstva si založilo družstva, kde sú zamestnaní takíto ľudia s autizmom. A potom ešte tzv. sheltered employment – Avšak, ak takýto typ workshopu má za cieľ podporovať odborné vzdelávanie, zručnosti, tak je to vhodné predovšetkým pre ľudí s autizmom, ktorí môžu sa takýmto spôsobom z tejto fázy dostať potom na trh s prácou. Je dôležité, aby boli k dispozícii konkrétne usmernenia a poradenstvo na pracovisku, nie len pokiaľ ide o prácu samotnú, na to, aby sme zabezpečili vôbec prístup ľudí s autizmom ku konkrétnej práci. Je dôležité e, ľudí vyškoliť, pokiaľ ide o zručnosti potrebné pre pracovné pohovory. A takisto je dôležité podporovať aj zamestnávateľov a kolegov na pracovisku počas dĺžky trvania zamestnania osoby s autizmom. Takže boli rozvinuté viaceré programy, pokiaľ ide o ICT. Napríklad máme tu príklady, uvediem príklad z Dánska, ten sa volá Specialisterne. Tam sa vytvorili pracoviska pre ľudí s autizmom. Ľudia spolupracujú v rámci tohto programu s veľkými podnikmi. Každý jednotlivec má 5 mesačnú možnosť zaškolenia predtým, než sa dostane na pracovisko. Zdôrazňuje sa tu tá pridaná hodnota zamestnania človeka s autizmom. Sú tu viaceré firmy, ktoré sa nadviazali na toto, napríklad z Belgická Passwerk alebo Autikon z Nemecka. Je to istý model, ktorý funguje, zabezpečuje podporu ľuďom, ktorí napríklad sú v pozícii koučov pre ľudí s autizmom. Je tu takisto dôležitý kľúčový prvok, na ktorý nesmieme zabúdať. Nie každá osoba s autizmom má záujem práve o ICT, technológie počítačové. Ľudia majú viaceré zručnosti, treba tieto programy vnímať prierezovo, Napríklad máme informácie, že ľudia s autizmom radi e, sa angažujú napríklad v umení alebo pracujú v knižniciach, v múzeách. Je preto veľmi dôležité pamätať na tieto veci. My máme zamestnaného kolegu, ktorého veľmi zaujíma politika, ale nenávidí napríklad všetko, čo súvisí s počítačmi. Last part, uh, so I would just like to remember, to remind a little bit. Takže pripomenula by som tie politické rámce, ktoré máme na európskej úrovni k dispozícii. Ako viete, všetky členské štáty v Európskej únii ratifikovali dohovor OSN o právach ľudí, ľudí s handicapom zdravotným, čím sa zabezpečuje aj podpora pri Hľadanie práce. Máme tu konkrétne dokumenty z roku 2015. Treba rozvíjať opatrenia, ktoré by viedli k informovanosti o zamestnateľnosti a zamestnaní ľudí so zdravotným nevýhodnením. Treba túto zamestnanosť a mieru zamestnanosti ľudí s handicapom zvýšiť nielen ľudí s e, zdravotným postihnutím fyzickým, ale aj sociálnym handicapom. Máme tu napríklad cieľ 5, goal 5, ktorý hovorí o tom, ako tieto otázky sú riešené v Európskej únii. Takisto máme smernicu o rovnakom zamestnávaní, aby sme zamedzili diskriminácii na pracoviskách. Takisto je tu Európsky pilier sociálnych práv, je tu princíp aktívnej podpory pri hľadaní zamestnania a podpora služieb pre týchto ľudí, aby mali účasť na trhu s prácou. Takže máme potrebný rámec a musíme ho naďalej zdokonalovať, musíme sa snažiť zlepšovať situáciu pre ľudí s autizmom a máme tu určité odporúčania, pokiaľ ide o jednotlivé štáty, avšak to sa týka aj európskej úrovne samotnej. Zber údajov, to je dôležité. Máme k dispozícii málo údajov ohľadne súčasného stavu zamestnania ľudí s autizmom je dôležité stanoviť si ciele, pokiaľ ide o zlepšenie tejto situácie v oblasti zamestnania ľudí s autizmom. Potrebujeme riešenia, ktoré by zabezpečili podporné služby pre ľudí s autizmom. Treba však aj monitorovať tie výsledky potom. A je dôležité podporovať potenciál kto ľudí s autizmom a informovať zamestnávateľov o možných výhodách. Potom treba investovať do výskumu, aby sme mali konkrétne informácie o, ľudí, o ľuďoch s autizmom. Treba urobiť všetko preto, aby tie, tí, ktorí hľadajú prácu alebo v jednotlivých agentúrach boli informovaní o problémoch ktoré majú ľudia s autizmom. Treba budovať stimuly pre zamestnávateľov a treba podporovať pilotné programy, aby sa zistilo, čo funguje, aby sme si stanovili určité štandardy. A verejná správa má určitú zodpovednosť, pokiaľ ide o snahu zlepšiť pracovné skúsenosti ľudí s autizmom, aby títo mohli byť zamestnateľní vo väčšej miere. Sú tu určité nedostatky. Niekedy je skutočne ťažké, aby sa človek dostal k práci bez toho, aby prišiel určité dávky, ktoré dostáva od štátu kvôli svojmu znevýhodneniu. Takisto si myslíme, že je veľmi dôležité, aby sme podporovali tú stratégiu na európskej úrovni, nadviazali na tú stratégiu, ktorá je momentálne v platnosti, ale reviduje sa. Tieto stratégie by mali byť vyzbrojené potrebnými finančnými zdrojmi, malo by sa to týkať všetkých politických oblastí vrátane zamestnania a dá sa to dosiahnuť iba ak budeme mať dostatočne silné koordinačné mechanizmy a tešíme sa na budúcnosť, návrhy v tomto ohľade. No a potom to správne začlenenie Európska komisia, pokiaľ ide o ubytovanie, tu by Európska únia mohla predložiť spoločné štandardy, spoločné normy v rámci európskej e, normy, e, pokiaľ ide o to správne zamestnanie, umiestnenie týchto ľudí. No a potom by sme mali zlepšiť aj zber údajov, aby sme vedeli, aký typ e, toho znevýhodnenia to je. Potom tu máme Európsky sociálny fond ES e plus a ESF plus, ktorý by mohol umožniť e, zlepšiť príležitosti pre ľudí s znevýhodnením, tiež ich voľný pohyb, možnosť práce v zahraničí, zlepšiť diagnostiku. Momentálne to tak nie je, pretože teraz títo ľudia musia prejsť rôznym hodnotiacím procesom a táto harmonizácia znevýhodnenia by bola určite e, užitočná a tiež e, sociálne investície pre týchto autistických ľudí. Čo je dôležité, je tiež osveta. Tu Európska únia zohráva vedúcu úlohu, pokiaľ ide o osvetu a povedomie. A to by sa malo urobiť samozrejme v spolupráci s touto organizáciou, ktorá reprezentuje autistov. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Áno, je naozaj jasné, že medzery medzi jednotlivými štátmi, tie rozdiely, pokiaľ ide o zamestnanosť a zamestnávanie autistických ľudí, sú obrovské. Napríklad Norsko robí veľmi veľa v rámci svojej politiky pre týchto ľudí, aby ich integrovalo. No a potom napríklad také Slovensko, tu musím veľmi zahambene povedať, že my robíme pramálo. My sme mali na Slovensku komisi, e, konferenciu, ktorá sa zaoberala autizmom, autistickými ľuďmi a naozaj e, veľmi e, s veľkým smútkom som si vypočula fakty a tie príbehy, že boli vylúčení nielen zo vzdelávacieho procesu, ale aj z trhu práce, ale aj služby, sociálne služby. A ľudia z komunity, ľudia s Aspergerom majú väčšinou veľmi vysoké IQ, avšak majú veľmi nízke sociálne schopnosti a od nich som počula veľmi zaujímavé príbehy. Väčšinou sú veľmi dobré vzdelaní, majú akademické vzdelanie, ale nie sú schopní prispievať k spoločnosti. Aj keď veľmi chcú, ale spoločnosť ich zamieta. A je tam veľký počet takýchto mladých ľudí, ktorí potom skončia samovraždou, pretože neustále boli odmietaní, odmietaní spoločnosťou. No a toto je naozaj veľmi, veľmi smutné. A ja si úprimne myslím, že by sme mali niečo urobiť. Takže ďakujem veľmi pekne najmä za vaše odporúčania. No a teraz e, máte mm, slovo všetci členovia nášho výboru. Ako prvá pani Brophy. Okay, you, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za úžasnú prezentáciu. Moja otázka sa týka percenta populácie, ktorá spadá do tohto spektra, pretože je šokujúce, že len 16 týchto ľudí má plnú zamestnanosť. A sú tu rôzne druhy tohto znevýhodnenia. A ako už bolo povedané, je tu veľmi veľa týchto ľudí, ktorí majú nadpriemernú inteligenciu a mm, tiež e, tieto, títo zamestnávateľia neocenia ich zručnosti a talenty. Takže ako zlepšiť vzdelávanie, e, to sa týka, tohoto sa týka moja otázka. Určite sa dá toho urobiť veľmi veľa, ale nie je tu nedostatočná podpora týchto ľudí. To je súčasťou problému. Mám 26 ročného syna, ktorý trpí autizmom a mm, veľmi ťažko sa prebíjal systémom vzdelávania, ale v matematike exceloval. A bolo veľmi naozaj ťažké ho e, podporovať počas strednej školy ale mm, vysokú školu už nedokončil, nepodarilo sa mu prehrísť sa druhým ročníkom, pretože mal e, veľmi zlý zdravotný stav, takže títo ľudia sa boria aj s mentálnymi problémami, s problémami obmedzenia mentálneho zdravia. Tak ako by sme mohli zabezpečiť, aby títo ľudia prešli týmto kritickým obdobím svojho života v rámci vzdelávania? Sú tu určité potreby, ktoré tu boli počiarknuté, ale mohlo, mohli by sme urobiť viac, ako podporiť duševné zdravie ľudí s autizmom. A tu je dôležité, aby sme ich podporovali v tých kritických rokoch vzdelávania. A sú tu aj určité zlepšenia, ktoré by sme mohli zaviesť, pokiaľ ide o ich budúce, budúce zamestnanie. Takže ako ich podporiť. Podporiť v rámci vzdelávania a neskôr podporiť ich zamestnanosť. Ďakujem pekne, pani Langensipen. Budem hovoriť eh, po nemecky. Ďakujem veľmi pekne za túto vynikajúcu prednášku. Vy ste veľmi jasne povedali, že ľudia s autizmom alebo so znevýhodnením sú jednotlivci a nedá sa povedať, že ich charakterizuje to či ono a že keď podporíme to alebo ono, tak ich podporíme. No už musíme to vždy prispôsobiť každému individu a tiež aj bol tu aj pojem ochorenie Eh, utrpenie. Áno, eh, oni netrpia, <laughs> títo ľudia, to by som chcela počiarknúť, pretože oni sa cítia, že sú v poriadku, len ten okolitý svet im to dáva najavo, že niečo nie je v poriadku. Takže tu by sme mali urobiť aj takú mentálnu zmenu spoločnosti, že <laughs> to dieťa je v poriadku, ten autista je v poriadku, len v spoločnosti to nefunguje tak, ako má. Takto by som to chcela povedať. No a tiež si musíme jasne povedať, že títo ľudia s autizmom majú právo na vzdelávanie, majú právo na zamestnanie. To nie tu nejde o dobrú vôľu spoločnosti, tu ide o ich základné právo, to musíme jasne povedať. Samozrejme, že e, deti a mladiství majú právo na vzdelávanie a to spadá pod Medzinárodnú konvenciu ľudských práv že tu v tomto prípade sa musí pracovisko prispôsobiť človeku a nie človek pracovisku. A podľa vás, vy ste už uviedli, čo by sme mohli zlepšiť, na čom by sme mali popracovať, ale čo podľa vás by boli tie osvedčené postupy, príklady osvedčených postupov, v ktorej krajine EÚ sú takéto postupy? Čo by sme vedeli prevziať, podporiť? E, podľa čo by sme sa vedeli e, orientovať? Ako povedala pani predsednička, v Norsku to funguje dobre a vo vašej vlastnej krajine je ešte možnosť na zlepšenie. Takže čo by ste tu, aké konkrétne postupy navrhli z mojej strany? E, pán Kim Poropoulos. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, je pravdou, že e, táto prezentácia bola veľmi dobrá a týka sa to nie len našich občanov s autizmom, ale táto prezentácia poukázala na to, čo sa deje s ostatnými osobami, ktoré sú znevýhodnené v Európskej únie. Áno, a je pravda, že musíme chrániť i ako je to s podporou v nezamestnanosti, s dávkami v nezamestnanosti, pretože je tu veľké spektrum tohto autizmu a títo ľudia trpia Eh, chudobou. Mám otázku a mám aj jeden návrh. Najprv otázky. Všetky tieto otázky, ktoré tu mm, rečnička už načrtla, tie musíme my v našom výbore podrobnejšie prediskutovať. A teda tá otázka je nasledovná. Vaša organizácia pre autizmus spolupracujete aj s inými organizáciami, aby ste sa venovali otázkam znevýhodnenia. Tu je len o autizmus, ale ide tu celkovo o otázky handicapu. Ja zastávam názor, že takéto organizácie by mali byť veľmi dobre informované o spôsobe ako mm, koncipovať tieto otázky, ako viesť pracovné pohovory. A toto je záležitosť, ktorou by sme sa vo všeobecnosti mali v Európe zaoberať. Pán Duda, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne aj za tú mimoriadne zaujímavú prezentáciu. Nuž, diskusia, ktorú tu vedieme, poukazuje na to, že pred nami je ešte veľmi veľa práce. Pani predsednička poukázala na to, aké sú rozdielne prístupy jednotlivých štátov. Vy ste hovorili o Slovensku. U nás v Poľsku to tiež nie je ružové, aj keď e, sme za posledné roky dosiahli úspech. táto vývojová porucha, ten prístup, ktorý tu máme, problém je v tom, že máme strach. Máme strach z toho, že títo ľudia nebudú dostatočne prispôsobení fungujúcej spoločnosti a preto práve tieto senzibilizačné kampane by mali veľký význam tu by sme sa mali venovať rôznym senzibilizačným kampaniam, aby sme prelomili tie bariéry, ktoré sú v našich hlavách. Eh, chcel by som poukázať na pracovnú situáciu ľudí s autizmom. Tu je najdôležitejšie vzdelanie. Mali sme tu štatistický údaj, že 16% alebo 26% je z nich zamestnaní. 72% s vyšším vzdelaním. A to poukazuje na to, ako takéto inkluzívne vzdelávanie je veľmi dôležité. Sú tu aj zaujímavé riešenia, ktoré by sme mali implementovať. je tu e, také usmernenie Autists at Work a to je veľmi dobrý príklad. Tiež otázka riešenia týchto problémov, ktoré sme tu dnes načetli. E, to, je, to sú chránená na zamestnanosť alebo podpora pri zamestnaní. Tu by mali títo ľudia mať osobných asistentov a aj e, pomôcky. V prezentácii ste e, diskutovali otázky, ktoré sú pre moju krajinu veľmi dôležité. Tá tzv e, pasca pas, výkonnostná pasca týmto ľudí e, odstránime alebo vypadnú z trhu práce. E, máte k tomu nejaké skúsenosti? E, v mojej krajine sú, je práve toto nebezpečenstvo, že tí ľudia padnú do tejto pasce a veľmi ťažko sa z nej dostanú. Ďakujem veľmi pekne, pretože toto je mimoriadne dôležitá téma. Pani Dura Fernández, nech sa páči. Dura Ferrandis je moje meno. Tak sa ospravedlňujem pani Ferrandis. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť španielsky to je pre mňa jednoduchšie. Ja by som sa predovšetkým chcela spravodajkyni veľmi pekne poďakovať, pretože nám tu načrtla obraz nie len o problémoch týchto ľudí s autizmom, ale načrtla aj ich potenciál my sa niekedy príliš zameriavame na problémy a ťažkosti a nie na možnosti. A to sa mi práve vo vašom príspevku veľmi páčilo. Ide tu o zvýšenie integrácie na základe potenciálu. A moja konkrétna otázka v súvislosti s tým, čo tu odznelo, sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami, medzi členskými e, štátmi, pokiaľ ide o začlenenie na pracovné miesto a preto e, kladiem konkrétnu otázku, či máte konkrétne údaje. Máte zmapované tieto rozdiely medzi jednotlivými krajinami a aké faktory sú za tým, e, pokiaľ ide o väčšie či menšie problémy s integráciou na trhu práce. Samozrejme musíme investovať do vzdelávania, to tu už odznelo. Tiež musíme zlepšiť legislatívu, aby sme podporili týchto ľudí s autizmom. Máte konkrétne čísla na krajinu, ktoré to prepájajú na to ťažšie začlenenie sa na trh práce a čo by sme mohli urobiť my ako Európska únia, keď už nie legislatívu, aspoň rámec a odporúčania. No a ešte posledná otázka. Máme stále viac ľudí so špecifickým znevýhodnením, to je pravda ale musíme lepšie analyzovať aj jednotlivé požiadavky, aby sme vedeli, aké sú tu požiadavky na tieto jednotlivé skupiny. Ďakujem pekne, pán Pislaro. Tentokrát budem hovoriť po rumúnsky. În um, ceea ce privește subiectul um, autismului... K dnešnej téme, téma ľudia s autizmom. K tomu by som rád podotkol, že je to veľmi dôležité. V mojej rodine zomrel zomrel e, bratranec na epilepsiu práve vo veku, keď si hľadal prácu. A na základe týchto osobných skúseností som mal možnosť zistiť, že najväčšou prekážkou je, že títo ľudia nemajú dostatočný prístup k vzdelaniu a potom k práci. Súvisí to s diskrimináciou a nedodržiavaním určitých eh, práv. Práv týchto ľudí so, eh, s, eh, s nevýhodnením. Tieto práva sa systematicky porušujú a neuplatňujú. Diskriminácia sa deje na základe nevedomosti, ale aj preto, že okolie jednoducho nechápe, že tento človek má presne taký istý potenciál, aby prispel do tejto spoločnosti. A preto títo ľudia nemôžu uplatňovať svoje práva. No ale teraz by som chcel zareagovať na tie aspekty, ktoré sa týkajú skôr nás v našom výbore. Je tu obrovský potenciál, ako zaintegrovať týchto ľudí do spoločnosti, na trh práce a jednoducho musíme chápať, že to nie sú náklady súcitu alebo z morálnych dôvodov. Jednoducho my za to niečo dostaneme. To je investícia do našej spoločnosti ako takej. Je to investícia, ktorú môžeme vložiť na troch úrovniach. Do vzdelávania, ako povedala kolegyňa, vzhľadom na potom zdravotná starostlivosť, pretože sú tu aj rôzne poruchy a ochorenia s tým spojené no ale aj z politicko-vzdelávacieho hľadiska by sme sa mali zamerať na to, ako týchto ľudí zamestnať, pretože je to pozitívna investícia pre nás všetkých. Súhrnom by som mohol povedať, že toto je tá najväčšia mm, ťažkosť v Európa, pretože áno, časť spoločnosti sa zameriava na práva, to je pravda, to je dobre, áno, a to aj vítame, ale snad by bolo lepšie trošku zmeniť e, myslenie a vidieť to ako e, investíciu. E, my v parlamente máme taký nástroj Invest EU, EU tu investujeme do spoločnosti, do sociálnej, sociálneho zabezpečenia. Je tam niekoľko miliárd eur, ktoré nám práve EBA chce poskytnúť a tu by sme mali sa zamerať týmito investíciami na spoločnosti, ktoré sa chcú podielať na zamestnávaní týchto ľudí v Európe. Toto by bola naozaj veľmi dobrá investícia. Toto by mal parlament vo svojom funkčnom um, období robiť, na to sa zamerať, aby sme týchto ľudí nevnímali ako problém, ako diskrimináciu, ale ako investíciu do budúcnosti. má pán Majorino. Grazie, presidente, davvero. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi zaujímavá príležitosť a takisto stimulujúca. Chcem poďakovať našim hosťom za poskytnuté informácie. Domnievam sa, že keď hovoríme o autizme, hovoríme o veľmi rozdielných aspektoch, o veľmi o, o rôznych typoch životných podmienok. My v tejto inštitúcii sa vš- si však musíme klásť otázku, čo môžeme reálne urobiť. Otázka nášho hostia je teda tá, alebo teda taká skôr žiadosť na predsedníctvo, aby sme sa tým naďalej zaoberali a postupovali týmto smerom ďalej. Na výbore budeme hovoriť i o ďalších otázkach, napríklad o minimálnej mzde. A my by sme sa mali snažiť zapojiť sa zapojiť sem e, rôzne aspekty, napríklad platové podmienky pracovníkov v Európe by mali byť nastavené tak, aby e, e, veci, aby úroveň nebola nepriateľná. A takisto u otázok postihnutia si myslím, že na základe toho potrebného dokumentu, od ktorého nemôžeme odstúpiť, teda o doho- pokiaľ ide o dohovor o právach osôb s postihnutím, by sme mali postupovať rovnako. Mali by sme sa snažiť nastaviť to na takú úroveň, ktorá bude jednoducho zaručená a zaručí nevyhnutnú podporu a pomoc. Musíme mať napríklad politiku inklúzie, politiky o začlenení na pracovný trh. Toto podľa mňa by mala byť naša úloha. Tu by sme mali e, postupovať. Mali by sme teda stanoviť prach, ktorý v e, žiadnom prípade nemožno sklznúť. Ja by som teda navrhoval práve tento spôsob postupu, pretože tá téma sa týka životných podmienok e, osôb s postihnutím. V rôznych krajinách často sa nepostupuje dostatočne. Vnútroštátne politiky to neošetrujú dostatočne. V niektorých krajinách EÚ by som povedal, že sú krajiny veľmi oneskorené. Mali by sme sa snažiť stanoviť e, bod, hranicu, pod ktorú v žiadnom prípade nemožno ísť. Pani Rafalská. Ja chciałam wyrazić wyrazy uznania za... Chcela by som e, e, vyjadriť e, ocenenie veľmi vecnej a kompetentnej prezentácie. Blahoželám naozaj a chcem zareagovať na jednu skutočnosť, ktorá tu neodznela v tejto rozprave. Dnes sa bavíme o zamestnávaní osôb s autizmom, ale Domnievam sa, že kli, kli, kľúčová je tiež dobrá diagnostika, včasná diagnostika, e, včasné rozpoznanie a včasná intervencia. A takisto u množstva vecí tiež e, e, je dôležité dobré vzdelávanie, rozpoznávanie potrieb a taktiež ďalšie faktory. Tá otázka, ktorú spomenul polský predrečník, pokiaľ ide o tej, ide o tú pascu tých sociálnych dávok a obmedzenie zamestnávania. No už tak to treba v každom prípade e, e, vyzdvihnúť. Taktiež rozdeli riešenia rôznych členských krajín. Už tak to proste e, vyplýva z toho, ako sa tam e, riešia vôbec spoločenské problémy v tých krajinách, aká je sociálna hierarchia v danej krajine. Jednoducho ten problém e, narastá. Stretávame sa tu jednoducho s, nar- s, narusta- s, na- s narastom toho problému. Treba nachádzať dobré riešenia, opierajúce sa o nové postupy. Ja by som sa chcela spýtať, či ten pilotný program, o, ktorým, o ktorom ste hovorili, keď ste prezentovali svoje údaje, či ten program e, e, sa nejak približuje k tomu e, širokému zamestnaniu. Milión pracovných miest pre autistov. Tak teda koľko ľudí už využilo tento program? A je tu šanca, že by tá zamestnanosť osôb s, audi- s autizmom nejak narastla? Ďalšia rečníčka. Ďakujem za e, dnešnú rozpravu a takisto ďakujem e, našej e, kolegyni z nadácie za diagnozu problému. Podľa mňa to, čo by sme si dnes mali povedať, je položiť si otázku, aké budú ďalšie kroky. V budúcich rokoch jednoducho nebudeme vedieť, len vedieť, aká je situácia, ale budeme tiež potrebovať vedieť, ako ísť ďalej. A ja sa preto pýtam, či by sme takúto rozpravu nemali viesť so všetkými e, združeniami a organizáciami, ktoré sa za, e, zaoberajú osobami so špeciálnymi potrebami. Nehovorím to o ľuďoch, ktorí e, nemajú právnu spô, spôsobilosť. Hovorím jednoducho expressis verbis o osobách so zvláštnymi potrebami. E, otázky týchto špeciálnych potrieb. Už tak e, tu nachádzame v tejto práci práve fantastické odporúčania. To znamená jednoducho e, robiť všade to isté, ale individualizovať to, individualizovať prácu s deťmi, pomýšľať na konkrétne projekty, špeciálne miestnosti, špeciálne učebnice, špeciálne zariadenia a tiež určiť osoby, ktoré na všetkých úrovniach budú poznať potreby ľudí so špeciálnymi potrebami. Hovorí sa tu často o diskriminácii. Myslím si, že zamestnanci nie, že by diskriminizovali, oni nerozumejú tomu svetu, nechápu potreby týchto ľudí. Čiže ministerstvo školstva v Polsku vám môže ukázať výsledky príslušnej štúdie. My e, to už implementujeme a ukazuje to jednoducho, že je potrebné vedieť sa zaoberať ľuďmi e, so špeciálnymi potrebami. Nie je tu len jeden jediný indikátor. Ako už bola e, spomenula predstaviteľka nadácie, treba veci individualizovať sme e, rôzni a takisto deti so zvláštnymi potrebami sú rôzne a musíme si tiež úprimne povedať, že všetko stojí veľa peňazí. My sme sa e, snažili, e, v Poľsku máme 250 tisíc detí so osobitnými potrebami, e, máme 46 miliard na všetky deti a 8 miliard na deti so špeciálnymi potrebami. Nikto sa ich nemôže e, dotknúť pokiaľ ide o odporúčania, jednoducho budeme ukazovať na rôzne dobré skúsenosti, aby sme ich mohli implementovať. Tu budeme môcť e, konsolidovať činnosť všetkých asociácií, ktoré sú financovanie z európskych projektov. Ďakujeme, pán Forlas. Ďakujem veľmi pekne, pani e, predsedajúca. Ďakujem taktiež na našej rečníčke e, za hĺbkovú analýzu problematiky. My ďakujeme ako poslanci pánu Smitovi. Dobre, že je tu, aby si nás vypočul pred asi 50 rokmi e, u nás na Cypre znamenal vlastne autizmus e, e, duševne postihnutý. Nikto nevedel, ako to riešiť. Teraz je tomu tak, že deti celkom normálne navštevujú uh, školy a sprie, spre, sprevádzajúci týchto detí, to sú ich spolužiaci. Títo spolužiaci si to uvedomujú a vždy, keď e, treba pomôcť, sú na mieste. A pokiaľ ide o senzibilizáciu, ak aj 10 hodín dlho budeme hovoriť o tejto veci, nezistili by sme toľko, uh, koľko nám umožnil film, ktorý sme e, mali k dispozícii. Tento krátky film nám mnohým ukázal, čo znamená autizmus. A preto by sme mali pokračovať, e, e, distribuovať krátke videá, prezentácie, ktoré ukazujú, čo je autizmus. To by dobre pomohlo. Dobre to pomohlo e, konkrétnym spôsobom. Dostávajú dve otázky. Pani Saliva, prvá. Pán Saliva. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lil Ďakujem. Ja chcem poďakovať našim hosťom za ich prezentáciu, ktorú nám dali. Veľmi zaujímavá bola. Naozaj nám ukázali, aké dôležité je venovať plnú pozornosť ľuďom s postihnutím, aby sme nadalej ich integrovali na pracovnom trhu. Pokiaľ ide o autizmus, nemožno e, ignorovať, že v Európe je 7 miliónov ľudí s, tými, e, s týmto stavom. Ak im chceme pomôcť kľúčom, ktorý e, zaručuje dohovor OSN pre ľudí s postihnutím, je zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie, vzdelávanie, ktoré týchto ľudí e, nevylučuje. Ak nebudú mať plne inkluzívne vzdelávanie a systém, kde budeme môcť poskytovať plné zaškolovanie našim zamestnancom, aby dokázali rozpoznať tieto e, stavy a každodenné problémy, títo, ktoré títo ľudia majú, tak už tak potom nebudeme vedieť vyriešiť problémy, ktoré E, e, títo ľudia majú s integráciou na e, pracovný trh. Nemali by sme prispievať naďalej k tomu, že nám chýbajú zdroje na pracovnom trhu, pretože dokonca ľudia s handicapmi môžu veľmi pozitívne prispievať do európskej ekonomiky a preto je veľmi dôležité, aby sme pokračovali a zameriavali sa na akčný plán na európskej úrovni. Taktiež by sme mali e, naďalej investovať do inkluzívneho vzdelávania, aby sme e, zapájali ľudí, e, ktorí trpia autizmom. Takisto by sme mali naozaj zaškolovať zamestnancov, zamestnávateľov, aby E, mali určitú senzibilitu voči ľuďom, ktorí majú diagnostikované e, autizmus. Ďakujem. Ďalšia rečnička, nech sa páči. Ďakujem naozaj e, za veľmi dobrú prezentáciu. Mnoho aj ma to naučilo. Budem pokračovať v dánštine. Nuž, máme už smernice Eh, o tom, že nesmiete ľudí eh, diskriminovať a správať sa k ním inak. Ale stáva sa to. Preto, prečo spoločnosti eh, nezamestnávajú ľudí s autizmom alebo so špeciálnymi výnimočnosťami. Myslia si totiž, že je to zložité, komplikované, nemáme čas, sme za príliš zanepráznení. Ale ak nemáte dosť času na toto, ak ste príliš zanepráznení, tak potom si myslím, že i veľa ďalších ľudí na tomto pracovnom mieste e, nebudú mať dobré zaobchádzanie. Potrebujeme vzory. Možno by sme mali využívať filmy ako tento. Spoločnosti, ktoré pochopia túto, toto posolstvo a zamestnávajú takýchto ľudí, tak e, môžu ísť vzorom a môžeme tieto dobré príbehy, tieto úspešné príbehy distribuovať. Každý z toho môže profitovať. E, tieto spoločnosti sú dobré v tom, môžu to ukazovať ďalej. Tieto spoločnosti by sa nepredvádzali. Pozrite, koľko máme takýchto ľudí s osobitnými potrebami. Nie, naozaj ten príbeh by bol, že my sme týchto ľudí zamestnali, pretože sú dobrí v čomsi osobitom. E, nemyslím si, že by sme mali tak veľa hovoriť o tom, o tom, že títo ľudia majú konkrétne problémy a, alebo osobitné problémy alebo uh, autizmus. Mali by sme hovoriť uh, o minimálnych vzdách, o mzdách, pretože títo ľudia sú rovnako inteligentní, majú určité vzdelávanie a majú uh, byť platení, uh, platení na základe tohoto. Potrebujeme vzory, pretože ak mladí ľudia uh, s autizmom nevidia pred sebou vyhliadky pracovné miesta a budúcnosť, prečo by sa mali e, sami vrhať do vzdelávania? Potrebujeme naozaj vzory, príklady u ľudí, ktorí už sú v dobrom pracovnom mieste, v zaujímavom pracovnom mieste na trhu, aby mladí ľudia mohli vzhliadať. Takto by som sa riadila tým ja. Takže i takto treba postupovať. Ďakujeme. Máme naozaj e, dobré skúsenosti v členských krajinách a takisto v niektorých veľkých spoločnostiach, ktoré už zamestnávajú ľudí s autizmom, e, osobitne s Aspergerovým syndrémom, pokiaľ ja viem, a e, Silicon Valley a spoločnosti tam sídliace je veľmi dobrým príkladom v tejto politike, v tejto oblasti, kde sa poskytuje príležitosť e, ľuďom s autizmom. Je to pre nás e, výborný príklad, dobrá skúsenosť. Treba začať len nasledovať tieto dobré skúsenosti. To je hlavným cieľom a hlavným problémom v niektorých členských krajinách, ktoré naďalej e, odmietajú riešenie, napriek tomu, že máme údaje. Ak zamestnávateľ zamestná osobu s autizmom, s Aspergerovým syndromom, vlastne získava, nie stráca skutočná báza, základ, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa autistických ľudí, vo všetkých krajinách by mala byť e, funkčia, funkčná, fungujúca diagnostika. Bez nej sa nepohneme. Tá musí nastupovať vo veľmi včasnom štádiu a veku. A zdravotnícke a sociálne služby nielen pre ľudí s autizmom, ale aj pre ich rodiny, ktoré zápasia s množstvom problémov. Po tretie je behaviorálna terapia, ktorá funguje, pokiaľ ide o e, malé deti s autizmom. A tak v určitých členských krajinách, napríklad na Slovensku, nie je prístup k tejto terapii. Rodiny musia si ju zaplatiť, je to veľmi nákladné, nemôžu si to dovoliť. Preto ich deti e, nedostáva sa im pomoci e, liečenia, po štvrté potom e, vzdelávanie, to ide ruka v ruke s sociálnou inklúziou. Nemôžno hovoriť o sociálnej inklúzii bez toho, že by sme mali prístup k normálnemu a kvalitnému vzdelávaniu pre deti s autizmom. A v neposlednej miere je tu, sú tu služby v oblasti zamestnanosti, na ktoré sa treba zameriať, pretože len prostredníctvom fungujúcich e, služieb zamestnanosti môžeme e, sa venovať rodinám, e, teda ľuďom s autizmom a ich rodinám, pretože musíme naozaj e, tu ľudí vzdelávať, aby vedeli zamestnávať ľudí s postihnutiami a špecificky v tomto prípade s autizmom. Teraz by som dala slovo našej rečníčke, našemu hostovi, Ďakujem vám všetkým za vaše úprimné otázky, ktoré sú len dôkazom úprimného záujmu. Ďakujem veľmi pekne všetkým vám za e, feedback, za návrhy, podnety. E, veľmi dobre ste postihli, že potrebujeme holistický prístup, keď riešime otázku autizmu. Nejde tu len o zamestnanosť, ide samozrejme o včasné zasahovanie, prístup k diagnostike, prístup k vzdelávaniu, inkluzívnemu vzdelávaniu, ale e, správny typ podpory e, na mieste, ak dáte dieťa do inkluzívnej školy a nebude tam podpora, aj to e, nepomôže. Takisto treba zmeniť pohľad spoločnosti na autizmus. Potrebujeme naozaj vytvárať chápanie. Potrebujeme naozaj implementovať E, v budúci rok e, potrebujeme implementovať e, kampaň na zvyšovanie povedomia a vy prosím poslanci Európskeho parlamentu môžete podporovať túto kampaň. Budeme, zostaneme v kontakte. Jeden z vás spomenul prechodné obdobie. Naozaj je to veľmi kritické. Potrebujeme lepšie podporné služby v tej tranzícii, aby sme ľudia nezažívali naozaj veľmi ťažké situácie. Zohráva tu, EU tu zohráva veľmi dôležitú úlohu, pretože krajiny si môžu vymieňať najlepšie skúsenosti, vzorové situácie. Vieme, že niektoré krajiny pokročili viac, škandinávske krajiny napríklad. Hoc aj vidíme, že veci nie sú dokonalé, i, i v týchto krajinách ľudia naďalej e, trpia, Nie je tu nejaký paušálny kľúč riešenie na všetky problémy. Treba pokračovať, zisťovať a skúmať, e, pokiaľ ide o výsledky, takisto aké programy prinášajú najlepšie výsledky. To je kľúčová oblasť. Preto musíme podporovať programy inovatívne, výskumné programy a takisto ste spomínali skutočnosť, že musíme treba riešiť všetky typy postihnutí handicap. Naozaj sa spájame e, s fórami a so zastupcami e, širšieho spektra rôznych, rôznych postihnutí. A jeden z hlavných odporúčaní, jedno z hlavných odporúčaní v tejto oblasti e, podporujú, pod, alebo teda podporujú nás v tých našich odporúčaniach jednotlivé ostatné organizácie. Potrebujeme stratégie pre, postihnuté, pre postihnutia, Áno, takže vlastne neviem, koľko mám ešte času. Každopádne rada budem naďalej spolupracovať s poslancami Európskeho parlamentu. E, kontaktujte nás, podporujte naše iniciatívy a len veľmi radi e, s vami budeme spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Thank you very much for being here with us. Ďakujeme aj my, že ste prišli medzi nás. Táto téma zaujala náš výbor. Myslím, že to nebolo teda posledné stretnutie a dúfam, že táto téma si zaslúži aj ďalšiu diskusiu v rámci nášho výboru. Takže ďakujem pekne za to, že ste prišli. A posledná prezentácia je prezentácia zo strany komisie, delegované nariadenie, pozmeňujúce delegované nariadenie, ide o Európsky sociálny fond, pokiaľ ide o definíciu a vymedzenie štandardných stupnic jednotlivých nákladov a jednorázových platieb na úhradu výdavkov členských štátov komisiou. Vítajte. Chcela by som predstaviť pani Adrianu Sukovú, ktorá je tou osobou, ktorá tú prezentáciu bude realizovať. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne. Som tu na to, aby som prezentovala 8. pozmeňujúci návrh. Bolo to prijaté v 2015 budem sa sústrediť na následovné. Sprostredkujem prehľad nariadenia, mechanizmus, ktorý potrebujeme na to, aby sa to prezentovalo. Takisto aj porovnáme to s pôvodným textom z roku 2015, kde sa nachádzame, koľko členských štátov ešte musí veci dotiahnuť. A Európsky sociálny fond a nariadenie z roku 2015 uvádza, že komisia bude mať právomoc prijímať delegovaný akt, pokiaľ ide o jednotlivé definície postupov a operácií pre členské štáty. Táto možnosť umožňuje najprv teda členským štátom a beneficientom určitú právnu stabilitu a národné orgány to poznajú, pretože je to zverejnené účtovné postupy, ktoré sa uži- používajú, sa môžu implementovať, pretože ide tu o preplácanie nákladov, ktoré sa očakávajú od komisie. To znamená, akékoľvek, akýkoľvek postup tu bol v rámci žiadosti o finančné prostriedky podľa národných, prostried- podľa národných predpisov už to nie je auditované zo strany komisie pokiaľ ide o prijatie týchto postupov pre určité operácie. To znamená tieto preplácania týchto jednorázových platieb. K tomu máme rozpracovanú detailnú analýzu, pokiaľ ide o služby, ktoré sú realizované. My preskúmavame, na akom základe sa to realizuje, na to, aby sme urobili všetko preto, aby tieto jednorázové platby skutočne boli pokryté takýmto zjednodušeným postupom. Máme tu takisto možnosť v mene komisie prezentovať vlastné iniciatívy, pokiaľ ide o jednotlivé členské štáty využívame údaje z Eurostatu, aby sme pri tých kalkuláciách vychádzali z týchto údajov. Máme tu politické odhodlanie a komisia bude aj naďalej využívať takéto zjednodušené postupy, pretože tieto zjednodušené postupy majú dôležitý vplyv na mieru chybovosti, pretože to preplácanie vychádza na základe tých jednotkových nákladov alebo jednorázových platieb na úhradu výdavkov. A toto vlastne má pomôcť k tomu, aby sme sa sústredili viac na výsledky a výkonnosť jednotlivých programov. Máme teda 8. pozmeňujúci návrh tohto nariadenia a máme prijaté takéto zjednodušené postupy. Ide o 10 členských štátov, Bolo to prijaté pred pár mesiacmi. Obsah delegovaného nariadenia sa týmto nemení. Ide o pôvodný obsah, ktorý tu máme ešte z roku 2015. Realizuje sa tu vlastne podstata aj záber. Potom sú tu aj ďalšie definície a je to zadefinované v prílohách, ktoré sa týkajú jednotlivých členských štátov. Máme pre každý členský štát jednu prílohu, máme definíciu indikátorov, sumy a takisto aj to, kde členské štáty žiadali určité možnosti prispôsobenia sa úpravy. Tieto ustanovenia sú ukotvené v prílohách daných členských štátov. Takže kde sa nachádzame momentálne? Ako vidíte, zelené sú tie členské štáty, ktoré už využívajú takéto zjednodušené postupy a s týmto 8. pozmeňujúcim návrhom sa pripája teda aj Portugalsko do skupiny tých štátov, ktoré používajú tieto zjednodušené postupy. Povedala som mu, že Európska komisia má právo robiť celoeurópske postupy. Doposiaľ sme tak urobili v prípade vzdelávania, vzdelávania nezamestnaných, poradenské služby a takisto aj pokiaľ ide o vzdelávanie zamestnaných ľudí. Portugalsko je teda 20. členským štátom. Vysvetlím, ktoré krajiny sú pokryté a aké sú typy nákladov a operácií, ktoré sú v delegovanom nariadení spomenuté. Takže pozmenujeme existujúce prílohy pre Francúzsko, Českú republiku, Maltu, Taliansko, Slovensko, Holandsko, Rumunsko, Cyprus, Írsko. A takisto tu máme nové jednorázové platby, pokiaľ ide o technickú pomoc pre Francúzsko a Írsko. A už teda sme to prezentovali na rade 1. októbra a bolo to prijaté 27. septembra Máme tu dvojmesačnú lehotu a už z rady máme informácie, že tam bude prijaté teda stanovisko k tomu. 8. pozmenujúci návrh pozmenuje, teda upravuje aj prílohy týkajúce sa vzdelávania na to, aby sme prispôsobili to jednotlivým úrovňam členských štátom, tam, kde máme údaje, a už som teda povedala, máme prílohu konkrétnu pre Portugalsko čo sú teda konkrétne operácie, ktoré sú pokryté týmito jednotkovými nákladmi. Máme tu Francúzsko, máme tu náklady, pokiaľ ide o La Reunion, operačný program, pokiaľ ide o jednotlivé typy profesného vzdelávania, je to podporené zo strany jednotlivých organizácií vlády, takisto odborné vzdelávanie v oblasti zdravotníctva a takisto je tu aj prístup k ďalšiemu profesnému vzdelávaniu. Preplácame napríklad aj výdavky v rámci tohto programu, pokiaľ ide o počet osôb, ktoré získali takéto druhy vzdelávania. Takisto máme tu aj preplácania v rámci Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy pre nezamestnanosť mladých. V Českej republike máme 8 nových jednotkových nákladov a povedala by som, že Česká republika má 14 jednotkových nákladov momentálne a boli vlastne medzi prvými tromi, ktorí navrhli zjednodušené postupy a čo skoro Česká republika v oblasti Európskeho sociálneho fondu sa pohne skutočne na takú špecifickú úroveň, čo je vlastne znakom toho, že sa to dá. Eliminuje sa aj miera chybovosti. Ďalej tu máme pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka Malty. Malta požiadala určité zmeny, pokiaľ ide o 4 jednotkové náklady. Máme tu nový náklad, pokiaľ ide o granty Vychádzame teda z výsledkov v oblasti ECTS v Taliansku. Máme viac noviniek. Máme tu nové operačné programy pre Lombardiu a Inclusione a dávame im možnosť uplatniť jednotkové náklady, ktoré pre podobné operácie v iných regiónoch sa už vyplácajú. Rozšírili sme záber, pokiaľ ide o programy mobility pre výskumníkov na tri ďalšie operačné programy. Máme nové jednotkové náklady, pokiaľ ide o operačné programy v oblasti iniciatívy pre zamestnanosť mladých. Týka sa to skupinového vzdelávania, individuálneho vzdelávania, všeobecného vzdelávania, ako aj operácií. Pokiaľ ide o Slovensku, tu mám pozmeňujúce návrhy pre 5 existujúcich jednotkových nákladov, to sú návrhové zmeny. Máme dodatočné štatistiky, takisto pokiaľ ide o Holandsko, tam máme nové jednotkové platby, pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa pracovného trhu. V Rumunsku máme e, nové jednotkové náklady, pokiaľ ide o jedálne v škôlkach a teda sme v kontakte s Eurostatom a vychádzame z ich údajov. Máme tu aj pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide o Cyprus. Tam máme náklady týkajúce sa modernizácie verejnej administratívy, operačný program zamestnania, zdrojov a sociálnej kohezie. V Írsku sme hovorili o tej jednorazovej sume pre technickú pomoc 2300 eur a takisto je tu jednotkový náklad, pokiaľ ide zamestnancov, ktorí pracujú v aktivačnom programe pre sociálnu inklúziu. Novým členským štátom je Portugalsko. Je to vlastne príloha nariadenia, kde sme vlastne sa sústredili na neformálne vzdelávanie zamestnancov verejného sektora a takýmto spôsobom pokrývame vlastne platy tých, ktorí sa na týchto vzdelávaniach zúčastňujú. Teším sa, že som túto prezentáciu mohla odprezentovať, pretože treba robiť osvetu ohľadne možnosti využívania týchto zjednodušených postupov a spolupracujeme s piatimi členskými štátmi na rozvoji nových nákladov, nových postupov, aby sme možno v prvej polovici budúceho roku mohli sa venovať tejto otázke. Členské štáty budú môcť si nechať preplatiť, alebo preplatiť teda náklady touto zjednodušenou metódou. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu. Poprosím vaše otázky, kolegovia. Nech sa páči pán Pislaru, pán Kasa, nech sa páči. Procedurálna otázka. Vychádzam teda z toho, že ak to bude námietka zo strany rady, tak to bude iba informácia pre nás, alebo môžeme robiť pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide delegované akty. Môžete to vysvetliť, aké by boli teda lehoty v rámci toho postupu. A pokiaľ ide o obsah, hovorili ste, že hovoríte momentálne ste v kontakte s piatimi členskými štátmi ohľadne novej verzie delegovaných aktov. Mohli by ste nám povedať, ktorých je tých 5 členských štátov, s ktorými ste v kontakte? Pán Kasa. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takisto by som sa chcel poďakovať predstaviteľke komisie za jej prezentáciu. Ak som tomu správne porozumel, pokiaľ ide o prospech tohto zjednodušeného postupu pre členské štáty, komisia má v úmysle urobiť, vyvinúť úsilie, využívať to viac celoplošne, a rozšíriť pokrytie na viac členských štátov, a na viaceré typy operácií, ak som tomu správne porozumel. Mohli by ste to možno rozvinúť trochu, pokiaľ ide o túto vec. Mohli by ste nám povedať, že aké plány má komisia v tejto oblasti. Ďakujem. Pani Suková, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ten proces je taký, že ide o delegované nariadenie, ktoré bolo prijaté 27. septembra a sú v dispozícii dva mesiace pre polegislatorov, aby sa rozhodli, či to budú akceptovať alebo nie. Takže môžete to iba zamietnúť alebo schváliť. To sa týka aj rady a rada už povedala, že stanovisko vydajú veľmi rýchlo. Ide o prvý testujúci prípad, pokiaľ ide o reakcie týkajúce sa tohto delegovaného nariadenia. Takisto máme určitú súhlas, tichý súhlas, to znamená, ak nedostaneme výhrady, tak to budeme považovať za prijaté. A pokiaľ ide o nové členské štáty, ide o Rakúsko a Rumunsko, kde sme v aktívnom kontakte. Nepamätám si všetky členské štáty, pretože kolegovia, s ktorými spolupracujem, sa venujú technickým oblastiam, s auditormi, a spolupracujeme aj s digitálnym riaditeľstvom pre rozpočet, aby sme sa pozerali na metodológie, ktoré máme a vzhľadom na tie štatistiky, ktoré máme, aby tieto boli správne a dostatočne flexibilné na to, aby skutočne v tejto oblasti nastali pozitívne zmeny. Máme teda viac členských štátov, Dávame im momentálne určitý čas, aby rozvinuli svoje vlastné kalkulácie a potom sa obrátili na komisiu až potom. To znamená, nepríjmame to iba pre jeden členský štát, snažíme sa mať určitú skupinu. A som pozitívne naladená ohľadne využívania týchto zjednodušených postupov. Máme už 20 členských štátov, takže to je dobrý výsledok. A máme tu št- štyri možnosti, ktoré sme pripravili pre každý členský štát. To znamená, môžeme, členské štáty môžu využiť jednotkové náklady priamo na preplácanie. Máme takisto semináre v členských štátoch, aby sme vysvetlili, aké potreba. Máme transnárodnú sieť pre spoluprácu ohľadne týchto zjednodušených postupov. Takto sa zoskupili všetky tie členské štáty, ktoré majú záujem o zjednodušenie implementácie postupov a jednou z témov častokrát je, že aké možnosti tu boli pripravené, aká metodológia sa využívala a ako to zabezpečí rýchlu implementáciu týchto programov. A potom je veľmi dôležité, aby tieto zjednodušené postupy, už som povedala, je tu možnosť úprav, náväznosti na jednotlivé indikátory alebo kritérii a tieto možnosti sa môžu využiť v ďalšom období pre podobné druhy operácií bez toho, že by tu boli určité dodatočné potvrdenia alebo kontroly potrebné. Takže robí sa to výročný, na výročnej báze a je to akceptovateľné zo strany služieb komisie, ak tieto zjednodušené postupy e, viedli k tomu, že tu už nebude potom dodatočná kontrola. Ďakujeme pekne, chcela by som vám pripomenúť tú lehotu. Pokiaľ ide o Ample, pre nás je tá lehota na pozmeňujúce návrhy, lebo je to 6. november. A lehota pre radu o Európsky parlament je 27. Ako to odznelo. Pán Pislaru, otázka z mojej strany. Ak to bude 6. november, čo je vlastne zajtra, na základe tejto prezentácie si budeme musieť prečítať ten dokument. Ak budú pripomienky, tak ako máme postupovať. Pripomienka znamená, že nesúhlasíme, nie je tu nejaká iná možnosť. Je možnosť reagovať pozitívne a negatívne to bolo jasné, ale otázka je, že hoci teda ocenujem tú prezentáciu zo strany komisie, požiadal by som komisiu, aby prišla včasnejšie do parlamentu a odprezentovala takéto delegované akty, aby sme my vo výbore EMPL mali dostatočný čas na to, aby sme spoločne sa rozhodli na stretnutí koordinátorov, či sú tu výhrady alebo nie. Momentálne to z postupového hľadiska vyzerá tak, že nebudeme mať možnosť prezentovať výhrady, nie je to, že máme výhrady, ale jednoducho, pokiaľ ide o postup, to spomínam. Takže takto by sme vás chceli láskavo požiadať, aby ste v budúcnosti prišli včasnejšie a umožnili nám aspoň nejakú diskusiu alebo informo- možnosť informovať sa. Takže moja pripomienka je, že ide o individuálne právo vzniesť námietku. Nesa, nesúvisí to s koordinátormi. Všetci členovia v rámci MP majú možnosť zniesť. To znamená, ak tu bude individuálna výhrada, tak bude to prerokované kde alebo čo. Alebo stačí mať jednu pripomienku, aby to bolo už zamietnuté. Ak tu je náhra, výhrada, tak to potom da, posunieme ďalej na stretnutie koordinátorov. Takže na záver chcem pripomenúť, ďakujem za tú prezentáciu tohoto delegovaného aktu. Je dôležité, že sme informovaní, ale v mene našej skupiny by som požiadal komisiu, aby prišla včasnejšie, aby sme mali možnosť venovať sa týmto témam. Postup jednoducho momentálne neumožňuje, aj keby tu boli teoretická možnosť pripomienok, že by sme sa k tomu takto vyjadrili. V podstate komisia robí túto prezentáciu ako určitý dodatočný spôsob informovania nás a poslanci dostali písomnú podobu oveľa včasnejšie. Takže ďakujeme pekne za tú prezentáciu a skontrolujem si to, že či tento dokument sme dostali. Ďakujem pekne, týmto končím dnešné zasadnutie. Ďakujem všetkým. Ďakujem všetky, za všetky zaujímavé otázky. A pokiaľ ide o ďalšie zasadnutie, je to 12. novembra. Ďakujem, pekný deň.